bez mikrofonu. Ah Kolegovia, otváram dnešnú schôdzu výboru pre rozpočet. A veľmi srdečne by som rád pozdravil našich hostov, pána podpredseda Sasolia a Viana. Ďakujem, že ste tu dnes medzi nami a že sa budú venovať návrhu rozpočtu na rok 2016. Je tu aj pán generálny tajomník a bol tu aj pred dvomi týždňami, aby nás informoval o prvých informáciách rozpočtového plánovania parlamentu. Prednedávnom sme sa dozvedeli, s ľutosťou, že zosnul pán Georgios Stavrakakis z politickej skupiny SND. Bol spravodajcom v roku 2013 a 2014 pre nariadenie o Fonde Solidarity. Bol zodpovedný za spoluprácu s výborom REGI. realizoval významné práce a tieto správy znamenali aj dôležité zmeny v nariadení. Eh, ak dovolíte, eh, rád by som vyjadril polutovanie eh, a úprimnú sústrasť jeho najbližším a rodine. Tiež by som rád pripomenul kolegom, že budeme mať seminár reflexy 31. marca. Začne skoro ráno a neskoro podvečer. Je to veľmi dôležitý seminár podľa mňa, ktorý by nás mal eh, viesť k tomu, aby sme kritické, kriticky zanalizovali to, čo realizujeme, naše postupy, ako pracujeme, položiť si možno otázky k tomu, či sme výkonní a tie verejné výdavky, ktoré my kontrolujeme a mm, validujeme, či majú skutočnú európsku pridanú hodnotu a či sme v rytme alebo ideme aktuálne s tempom doby a či nie sme niekedy obeťou nehybnosti, ktorá vytvára obrovské rozdiely medzi udalosťami, ktoré prebiehajú a medzi tým, keď na ne môžeme zareagovať. Myslím predovšetkým o fond prispôsobenie sa globalizácii. Tak ja dúfam, že z tohto seminára sa zúčastníme v hojnom počte, aby sme si mohli vymeniť názory. A chcel som vám pripomenúť tento dátum, lebo je podľa mňa veľmi dôležitý. Chcel by som vedieť, či súhlasíte s návrhom programu tejto schôdze. Ak nemáte pripomienky, budeme ho považovať za schválený rovnako Eh, ste sa zoznámili so zápisnicou z 26. februára. Máte nejaké pripomienky k tejto zápisnici? Nevidím, eh, že by to tak bolo, takže ju môžeme považovať za schválenú. Takže môžeme ísť na výmenu názorov k návrhu rozpočtu pre Európsky parlament v roku 2016 a dávam slovo nášmu spravodajcovi Žerardovi Depre. Nech sa páči. Merci. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Teším sa, že mám tu možnosť e, mať výmenu názorov vzhľadom na harmonogram. Parlament by mal schváliť usmernenia pre rozpočet na rok 2016 do konca apríla, takže čas uteká a termíny nás súria. Rád by som tiež pripomenul kolegom, že to, čo musíme vo výbore urobiť, je zadefinovať naše stanovisko, ale následne bude potrebné začať rokovať s predsedníctvom, pretože rozpočet EP na rok 2016 bude výsledkom dohody medzi výborom pre rozpočet a predsedníctvom parlamentu. A keď dnes ukončíme dnešné diskutie, tak to bude preto, aby sme e, si stanovili, aké budú naše základné línie, ako budeme rokovať v zmierení e, pri v zmierovaní s predsedníctvom. Už som predložil pracovný dokument a tí, ktorí si ho pozorne prečítali, nebudú prekvapení veľkými usmerneniami tejto správy. Niekoľko ustanovení. Pripomínam len, že k tým všeobecným upozorneniam je jedno, ktoré je dôležité a to je priorita pre rozpočtové prostriedky a pre ich pridelovanie a posilnenie personálu prospech základnej zodpovednosti európskych poslancov a vychádzajúc z toho, že majú hlavnú zodpovednosť byť spolu zákonodarcovia a že teda majú aj kontrolnú úlohu v, v tomto legislatívnom procese. Po druhé, myslím, že sa všeobecne zhodneme v súčasnom rozpočtovom um, rámci, keď veľa členských štátov, uh, keď je naozaj veľmi ťažké, nebudem hovoriť o niektorých dramatických prípadoch v Južnej Európe, ale všeobecne v ťažkej rozpočtovej situácii EP musí ísť príkladom a musí ukázať celej verejnej mienke, že rozpočtové prostriedky, ktoré máme k dispozícii, sú rozpočtové prostriedky, ktoré sú potrebné a v žiadnom prípade nie sú nejakým spôsobom oportunistické či zbytočné. Tiež pripomínam, aby to bolo jasné pre všetkých, v rozpočte sú výdavky, ktoré možno nie sú pochopiteľne, hlavne ktoré sa týkajú personálu parlamentu, pretože tieto výdavky boli stanovené štatútom poslancov, kde sú naplánované alebo uvedené určité veci a hoci s tým nesúhlasíme, tak sú tam určité postupy indexácie a keď ich neaplikujeme, tak Európsky súdny e, dvor potom vydá rozsudok a my ho musíme aplikovať aj retroaktívne. Aby som len rád pripomenul, že štatút uvažuje o určitých pravidelných adaptáciách určitých príjmov, čo voláme upgrading. Tieto pripomienky sú aj v mojom pracovnom dokumente, ale ja som chcel tento dôležitý bod pripomenúť. Môj návrh, ktorý by som chcela, aby ste podporili, je navýšenie rozpočtu EP na rok 2016 aby bol globálne uchovaný v limite 20 celkových administratívnych výdavkov EÚ vzhľadom na manevrovací priestor, ktorý je naplánovaný finančnými perspektívami. Ja si myslím, že tento cieľ nie je nedosiahnuteľný. Ja si myslím dokonca, že je to jeden z tých najľahšie dosiahnutelných cieľov z tých dvoch, ktoré navrhujem. Takže tých 20 celkových administratívnych výdavkov EÚ a pokiaľ ide o nárast výdavkov rozpočtu 2016 v porovnaní s rokom 2015, predkladám návrh, ktorý považujem za vyrovnaný a síce, že tá miera nárastu v roku 2016 v porovnaní s 2015 bude výsledkom dvoch faktorov. Poprvé, miera vývoja bežných výdavkov, teda tie, ktoré sa neustále opakujú, ňom personál, údržba, čistenie, výdavky súvisiace s misiami, ktoré realizujeme, teda bežné výdavky. Takže táto miera bežných výdavkov v roku 2016 bola pod tými dvomi percentami. Tá miera nárastu. A nad 2 uvažujeme o výnimočnej dotácii, výnimočnej, aby sme pokryli výdavky, ktoré súvisia s bezpečnosťou, zabezpečením budov EP, kde je e, potrebné a naliehavé urobiť úpravy vzhľadom na to, že niektoré hrozby neexistovali v minulosti a teraz tu sú a aj vzhľadom na to, že bezpečnostné zariadenia, ktoré teraz fungujú, sú, myslím, majú asi 10 alebo 15 rokov a odtedy neboli aktualizované, takže naliehavo je potrebné ich modernizovať. A keď som čítal aj otázky cyberbezpečnosti, tak e, skutočne bezpečnosť IT systémov EP musí byť tiež významne posilnená. Takže navýšenie rozpočtu 2016 v porovnaní s predchádzajúcim rokom, teda tie bežné výdavky po tých 2 e, a potom tú vynimočnú dotáciu pre bezpečnosť. Predsedníctvo sa pravdepodobne spýta, či niektoré neformálne rozhovory, ktoré som mal s predsedníctvom, tak možno budú chcieť dať do tejto vynimočnej dotácie anticipáciu platieb určitých budov. Ja sa k tomu nevyjadrím dnes, určite o tom generálny tajomník hovoriť, ale ja ešte o tom v tomto dokumente nehovorím. Náš parlamentný výbor musí rozhodnúť, či áno alebo nie, či je odôvodnená táto žiadosť, ktorú predpokladám, e, čo skoro predsedníctvo parlamentu predloží v rámci rokovaní. Všeobecný rámec a teraz špecifické opatrenia. Priority parlamentnej práce navrhuje sa konkrétne posilniť administratívnu kapacitu sekretariátov parlamentných e, výborov, ktoré sú špecializované tam, kde sa to neurobilo a predovšetkým oblasti kontroly. V minulých rok veľké úsilie, aby výbory boli schopní kolegislovať a hlavne, aby mohli robiť parlamentnú kontrolu a ešte veľa vecí ostáva urobiť. Ja si myslím, že aj generálny tajomník uvažuje o prostriedkoch im, ich, e, im udeliť. Ja si myslím, že toto posilnenie kapacit by sa malo robiť prerozdelením prostriedkov, hoci návrh je e, prijatie 20 ďalších spolupracovníkov. Pokiaľ ide o posilnenie tej kapacity parlamentnej práce, to bude asi jedna z najťažších a najkomplexnejších úloh pri príprave rozpočtu 2016. Z, celého, z, celého, z celej z tej sumy, ktoré um, môžeme ako financie pre sekretariát, to sú tie, čo sa platí miestnym a iným asistentom. Tu je viacero problémov. Popr- poprvé generálny tajomník navrhol, niečo. Myslím, že by sme to mali podporiť, pokiaľ ide tie, tie e, príspevky pre sekretariát ako koncept, ako termín je veľmi nejasný aj pre verejnú mienku a myslím, že my by sme mali objasniť, kam tieto financie idú. A situácia je taká, že ide o nejakú, o nejaký príspevok, keď nie je využitý úplne, tak sa môže použiť na iné ciele. Takže tento koncept toho príspevku, tento termín nie je adekvátny a preto vyzývam vašu individuálnu aj kolektívnu imagináciu a predstavivosť, aby ste našli lepší termín, ktorý bude jasnejší, jednoznačnejší a zabraní s tým nedorozumeniam. Po druhé, určitý počet politických skupín, ktorí žiadajú navýšenie sumy. Ja by som to nazval výdavky na personál. A niektoré politické skupiny nemajú to isté stanovisko, takže celková suma týchto výdavkov na personál nie, nie je zatiaľ konsenzom. A tretia citlivá téma rovnováha medzi akreditovanými a lokálnymi asistentami. Nebudem sa vrácať k tým cifrám, ktoré som sa dozvedel a boli veľmi skutočne výrečné. A náš návrh je, a je to v bode 14 môjho návrhu správy, žiadame od generálneho tajomníka, aby prišiel s návrhom rozhodnutia predsedníctva to čím skôr, teda aby to predložil predsedníctvo, pretože je to v kompetencii predsedníctva. A očakávame, aby toto finálne rozhodnutie vstúpilo do platnosti začiatkom roka 2016. Upozorňujem, že rozpočtový postup nám dáva prostriedky, aby sme vytvorili podmienky na to, aby predsedníctvo jednoducho bolo veľmi e, živo, bude mať jednoducho záujem, aby rešpektovalo tento harmonogram, aby tento dátum sa jednoducho rešpektoval, je to aj v ich záujme. Ďalší dôležitý bod, priority bezpečnosť. Stretol som sa s podpredsedami pre rozpočet generálneho tajomníka. Rozprával som sa aj s tieňovými z nášho výboru a ja si myslím, že bude dôležité, aby generálny tajomník eh, predložil pred našim výborom takú globál, také globálne hodnotenie alebo dizajn nových opatrení, ktoré sa musia prijať aj pre ochranu budov, budov aj pre cyberbezpečnosť a aby urobil vyhodnotenie, aké budú mať rozpočtové dopady tieto opatrenia na rok 2016. Budovy, aj cyberbezpečnosť samozrejme budú asi potrebovať 7 miliónov eur, ak si to dobre pamätám z pamäti. Po tretie, to, čo som pred chvíľou povedal, tá požiadavka, ktorú by eventuálne mohlo predsedníctvo predložiť o určitú anticipáciu platieb, hlavne budova Konrad Adenauer v Luxemburgu. Ja si myslím, že náš výbor sa nebude môcť, nebude mať jasnú víziu strednodobej stratégie parlamentu, ktorú chce sledovať parlament a po druhé, aké sú skutočné operatívne požiadavky a aký je finančný systém, ktorý sa vytvoril na to, aby sa financovalo e, celé toto. Žiadam podporu celého výboru a tu žiadosť, ktorú ste predložili, tak my skutočne potrebujeme, aby ste ju podporili tou strednodobou stratégiou aj tým finančným mechanizmom, ktorý je asi dosť zložitý, ako sa vytvoril pri financovaní, pri financovaní tohto budov, tejto budovy. Pokiaľ ide o komunikáciu a bolo by dobre, keby sme mali vyhodnotenie tých peňazí, ktoré sa určili na poslednú volebnú kampaň pre verejnosť. Teraz tu nehovorím o nejakej účinnosti tejto kampani v porovnaní k nám a tak ďalej. Mňa skôr zaujíma, aký bol dopad tejto kampane na širokú verejnosť. Viacerí kolegovia zaslali žiadosti a skonštantovali sme, že počas plenárok v Štrasburgu e, bolo veľa žiadostí od kolegov, aby mali lepšie zariadenia pre um, rozhlasové a televízne alebo zariadenia na príjmanie zvuku a obrazu. A teraz personál. Potvrdzujeme, že mienime e, rešpektovať e, ten limit 5 znižovania personálu okrem politických skupín. Zaznamenávame a berieme do úvahy 57 miest bude upráznených. Je tu žiadosť e, bez toho, aby sa to formálne potvrdilo čakáme vyjadrenie e, generálneho tajomníka, ale budeme potrebovať ďalších 20 pracovníkov z bezpečnostných dôvodov. A tiež posilnenie administratívnych sekretariátov poslancov. Bolo to vyčíslené na 20 to, ak to chceme dosiahnuť, musíme najprv urobiť analýzu vnútorného prerozdelenia. Vážení kolegovia, toto sú tie základné orientácie, tak ako sú v návrhu správy, ktorú vám ja predkladám. Ďakujem Žerardovi Depre za jeho prezentáciu orientácie rozpočtu nášho parlamentu a rámca, v rámci ktorého e, by chcel fungovať. Sú tam stanovené priority. Skôr než sa kolegovia vyjadrite, ja sa obraciam na podpredsedov, či v tomto štádiu by sa chceli vyjadriť. Pán Sasoli. Hm. Ďakujeme, pán predseda. V prvom rade treba zdôrazniť, že medzi generálnym tajomníkom sekretariátom a spravodajcami a ďalšími zúčastnenými stranami je spolupráca výborná, ako ste počuli. Predložil základné politické línie rozpočtu, snaha šetriť, kde sa to len bude dať a zároveň ide o to, aby čo najlepšie fungovala táto dôležitá inštitucionálna mašinéria. Pán Depres veľmi dobre popísal, ako sa zvyšuje rozpočet a mali by sme mať 2% na operačné náklady a mať možnosť pokryť nepredvídané výdavky a nepredvídateľné výdavky. Na to bude vyčlenená položka a aj výdavky na bezpečnosť máme 28 budov Európskeho parlamentu a všade bezpečnosť nie je priateľná. V každej jednej, alebo ani v jednej nie je priateľná. Takže nie, že by sme chceli, aby to boli väzenia, aby boli tak dobre tieto budovy chránené, ale musíme urobiť štruktúralne zmeny. Štruktúralne zmeny, na ktoré potrebujeme peniaze, sú v článkoch 16 a 17, ako to spomenul spravodajca. Rovnako Rovnako je dôležitá aj počítačová bezpečnosť, to je článok 18, ktorá sa týka kybernetickej bezpečnosti, bezpečnosti počítačov a internetu. Tam je treba tiež veľa urobiť. A spravodajca to povedal veľmi dobre. Treba, aby fungovala legislatívna mašinéria parlamentu, to je zásadná vec, napríklad zvýšiť kontrolu nad delegovanými aktmi. Delegované akty to sú legislatíva, to sú legislatívne predpisy. Je to naša povinnosť, je to naša úloha. Ak sa nechceme vzdať toho, alebo ak nechceme byť iba akýmsi príveskom spolurozhodovacieho mechanizmu, tak musíme implementovať aj tento záväzok. Máme tu parlamentné výbory, ktoré sa vyjadrujú k 400 delegovaným aktom. Je potrebné, aby toto všetko sa stalo riadnou legislatívou. Máme tu články 12, 26 a 27 návrhov správy, ktoré sa tohto týkajú. A myslím si, že sa s tým dá úplne súhlasiť. Ďalej úspory. Je to politicky citlivá téma. Treba pokračovať v úsporách, respektíve v revízii výdavkov, tak ako sme o tom rozhodli v predchádzajúcom funkčnom období. Poprvé, alebo predovšetkým je treba ušetriť na, vo vlastných radoch 0,5%, povedal správodajca. Veľmi dobre to opísal. Máme manevrovací priestor medzi plnením rozpočtu a rozpočtom, teda 0,5-percentný rozdiel medzi čerpaním rozpočtu. A to je 15,4 miliónov úrokov, len úroky z budovy e, Konrad Adenauer v Luxemburgu, KAD. Ak využijeme túto maržu 0,5%, tak budeme mať možnosť e, úspor. Zamestnanci parlamentu, už sme to počuli, povedal to pán Depres, zamestnanci parlamentu, e, tu bude možnosť alebo respektíve musíme neustále znižovať stavy zamestnancov parlamentu, to je tých 5% za obdobie rokov 2014 až 2020, tak ako to bolo naplánované. A na rok 2016 sa plánujú úspory vo výške 57 pracovných miest, ktoré sa zrušia a tým sa ušetrí 1 800 000 eur. Ďalej, výdavky na asistentov. Diskutovali sme o tom, nie, e, nejde tu o dávky, o prídavky. Nie, že by mala poslanec z dispozície nejaké sumy a s nimi by si mohol nakladať ako chcel. Často si toto verejná mienka vykladá milne. Nie, je to fond na parlamentnú činnosť. Prvá vec, ktorú musíme urobiť, je vysvetliť, o čo ide. Nejde tu o dávku, ale ide o fond, fond na pracovné zmluvy. Viete, že prebieha rozpráva vo všetkých politických frakciách, diskutuje sa a rozhodnutia výjdu z politických skupín, lebo to bude mať politický dopad. Všetky frakcie diskutujú na túto tému a ich stanoviská sa veľmi líšia. Naozaj názorové rozdiely sú veľké. Hospodársky je to kompatibilné, nepochybne súhlas tam je, ale politické aspekty naozaj o tom musia rozhodnúť politické skupiny. Lokálni asistenti. Situácie sú často neúnosné, pretože na jednej strane je poslanec, kde, ktorý má desiatky a desiatky tzv. lokálnych asistentov doma a žiadneho asistenta v Bruseli alebo v Štrasburgu. Tak toto nejde. To sa musí riešiť. Preto je treba zreformovať kapitolu týkajúcu sa asistentov. Zmluvy musia byť dôstojné, ale zároveň mm, nemali by sme vyvolávať milný pocit, že ide o inú spoluprácu, než je spolupráca v rámci parlamentnej činnosti. Treba, aby nastala rovnováha medzi akreditovanými asistentmi a lokálnymi asistentmi. a spravodajca Depre o tom hovorí v článku 14. Myslím si, že generálny tajomník sa k tomu určite tiež vyjadri. Dovolte mi ešte zopakovať že v tejto etape, kedy kedy predkladáme tento návrh, a to nie len v parlamente, ale v podstate všetkým občanom. V tejto etape treba, aby všetci spolupracovali, aby sme dobre odprezentovali túto tematiku, lebo chceme, aby všetko fungovalo, ale niektoré tie úspory naozaj sú nevyhnutné. Ďakujem. Sí, Ďakujem, pán podpredseda. Pán Vian, nech sa páči. No, Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa môžem pripojiť k tomu, čo povedal spravodajca. Myslím si, že pravodajca e, sa venovala otázke v bode 10 e, prebiehajúcim výdavkom alebo bežným výdavkom a potom je tam odsek 2, tam je návrh kde sú tie projekty z minulého roku. Myslím si, že aj tu máme určité návrhy a je dobré, že sme sa venovali tejto otázke bezpečnosti, ehm, že treba sa venovať tejto otázke bezpečnosti, pretože to predstavuje naozaj veľkú výzvu. Ja by som si možno, že prijal, aby e, aspoň v nemeckom preklade je e, Sicherheit a ja by som skôr hovoril o security and safety, a tam aj kto by k tomu ešte bolo to, čo je v bode 18, ktoré sa týka tej cyber security, pretože tu, pokiaľ ide o otázku bezpečnosti, to sú veci, ktoré súvisia inak s budovami. E, tu potrebujeme veľké, oveľa väčšie prostriedky, e, do, alebo ne, nerislo, ne, akoby sme zatiaľ je treba e, nerozlišovať medzi tými, tou virtuálnou bezpečnosťou a tou fyzickou bezpečnosťou budov. Myslím, že zatiaľ sme sa k tomuto ešte vonkoncom nevenovali a určite bude treba e, toto riešiť. Potom ide o otázky z personálu, pretože chceme tú internalizáciu bezpečnosti, ale pred nami sú ešte aj tak veľké rozhodnutia v tejto otázke. Máme tu momentálne žltý ehm, žltý stupeň bezpečnosti a zatiaľ nevieme, že, eh, či budeme potrebovať a budeme chcieť mať určité osoby, ktoré budú eh, zhruba akoby vo funkcii policajtov, či budú pôsobiť v budove alebo nie, či budú ozbrojení alebo nie. Na tieto otázky treba ešte rozriešiť. Eh, keď to porovnám s nemeckým Bundestagom, tam vlastne sú to úplne iné kategórie a štruktúry. Čiže tu som dosť presvedčený, že vlastne v najbližšom pol roku až tri štvrte roku neviem, či sa nám podarí v tejto situácii hneď pripraviť nejaké seriózne rozhodnutia dlhodobého charakteru, ktoré by mohli aj zodpovedať skutočnosti. Takže ja si myslím, že tu je dôležitá otázka a týka sa roku 2016, že aby sme nie krátkodobo, čo si rýchlo prijali, ale aby sme z dlhodobého hľadiska dobre odhadli tieto e, otázky bezpečnosti, ktoré sa týkajú toho, čo je uvedené v e, odsekoch 16 a 17, e, aby sa to zohľadnilo z nejakého dlhodobého hľadiska. Potom ďalej, pokiaľ ide tie záväzky, Myslím si, že tu sa shodneme. Je tu jedna ťažká otázka, aj kolega Depre už sa k tomu vyjadril sa javím téma, ako majú ako máme výjsť s podporou práce poslancov a asistentov. A Lisabonská zmluva predstavovala, alebo očakávalo sa, že bude predstavovať veľké množstvo práce v oblasti delegovaných a vykonávacích aktov a tu na, nejde o to, že či máme prácu alebo nemáme e, práce, skôr máme len, e, či môžeme pracovať dobre alebo odvádzať zlú alebo dobrú prácu. Jednoducho jednoducho, keď budeme tu, keď tu niečo, na niečom pracujeme, tak vlastne môžeme vidieť len tie, tie veľké e, problémy. Malé veci sa nám môžu e, stratiť alebo môžeme prehliadnúť. A keď eh, by sme chceli, a pretože aj eh, poradcovia jednotlivých politických skupinách takisto majú viac práce, všetci vlastne majú akoby prác práce a musíme potom aj samotným poslancom poskytnúť taký priestor, aby mohli aj oni sa mohli naozaj venovať tej legislatívnej práci s, s textom ako takým, že toto všetko sú dôsledky. A pokiaľ ide o bez, rozpočet, ja by som povedal, ja mám pochybnosti, e, e, že či sa tu s týmto plánom na redeployment e, dokážeme presadiť Takže túto otázku by som ešte ponechal otvorenú a my sa snažíme v jednom balíku nejako zlepšiť prácu poslancov. Myslím si, že tu máme dobrý nový model a v podstate každý poslanec eh, v rámci toho mm, tej tretiny modelu môže mať zabezpečenú svoju, chod svojho úradu či kancelárie. Ďalej, pokiaľ ide o kalendár, nášho ponúka tu, sa tu poslancom väčšia možnosť, väčšia flexibilita zúčastňovať sa aj práce. Myslím si, že aj to je dôležité, aby sme aj tu v, prá- v snemovni mohli mať flexibilnejší prístup k práci. No a potom otázka lokálnych a akreditovaných asistentov parlamentu. to patrí k tým ďalším, potom k tomu je balíček ďalších asistentov, ktorí pracujú pre politické skupiny. Potom je tu otázka, že kde vlastne sú poslanci a akým spôsobom sú poslanci podporovaní z hľadiska e, svojich e, zamestnancov. Nič tu na o tom nie je. Nenašiel som tu žiadne slovo o tom, že by sa mala zlepšiť e, alebo podporiť e, práca poslancov personálom. Potom Niektoré ale politické skupiny na toto takisto nemajú ani nejaký vyslovený e, názor. My sme 4 roky, e, ako vieme, zmrazili ten príspevok na sekretariát a malo to určitý aj technický e, dopad a v podobe rozhodnutia súdneho dvora. A teraz ale ten potenciál Keby k tomu nebolo došlo, bolo by dnes, mali by sme na tom vlastne lepšie. A, a to, že vlastne čo teraz e, sa snažíme, je prakticky len náprava rôznych chýb, ku ktorým došlo v minulosti, alebo liečba či terapia určitých chýb z minulosti. A ale nikto keď e, nikto vlastne nebude tento sekretariat využívať, tak e, a keď chceme takisto aj šetriť na používaní papiera a podobne, takisto pokiaľ ide o tlmočenie, Podľa mňa to nie je zodpoveda celkom e, realite, keď sa pozriem na odseky 15, 16, 17, kde sa hovorí o zlepšení e, efektívnosti práce, tak e, možno, že sa to nie celkom dobre preložilo do, mojej, do môjho jazyka, ale jednoducho budeme sa musieť jedného dňa rozhodnúť, čo vlastne chceme. To bola pekná metafora, pán predseda, pán generálny tajomník. Boli ste tu vo výbore pred dvomi týždňami. Mali ste alebo máte dodat, dodatočné komentáre k tomu, aby potom kolegovia mohli položiť otázku. Nech sa páči. Uh, uh, Vážený pán predseda, ja som mal možnosť odprezentovať vám pred niekoľkými týždňami usmernenia. To boli uh, také určenia všeobecného smeru, ale to bolo predtým, než sme mali k dispozícii presné čísla. Teraz predsedníctvo hovorilo o predbežných odhadoch minulý pondelok a teraz môžeme sa vrátiť k tejto téme s presnejšími číslami. Rád by som pripomenul niektoré kľúčové prvky. Myslím si, že sú veľmi dôležité pre našu rozpravu čo sa týka miery rastu rozpočtu. Všetci viete, že parlament vždy tvrdil, že 20 z okruhu 5 z administratívnych výdavkov Európskej únie patrí jemu na vlastné použitie. Ak by sme to urobili tento rok, tak by to opodstatnilo naraz rozpočtu o 5,6 Šéfovia vládov a štát pri svojom vlastnom viacročnom plánovaní predpokladajú mieru rastu na administratívne výdavky. Ak by sme sledovali túto líniu, mohli by sme zvýšiť rozpočet o 4,5 To, čo sa vám navrhuje, je buď 5,6 ani 5,6 ani 4,5, ale 3,09 To znamená, že predsedníctvo už dostalo číslo pod tým, čo by bolo možné pod okruhom 5, aj pod tým, čo šéfovia štátov a vlád rozhodli pri ich rozprave o viacročnom finančnom rámci. Samozrejme, že sme mali rozpravu so spravodajcom. Spravodajca má názor, že výsledky by skôr mali byť okolo 2% viac alebo menej. Takže náš predseda nám dal úlohu nájsť riešenie, ktoré by sa pohybovalo medzi dvoma a troma percentami. Ak to urobíme, znamená to, že identifikujeme dodatočné úspory predseda mi dal mandát, aby som identifikoval potenciálny priestor na ďalšie úspory a verím, že rozprava, ktorú budeme mať počas zmierovacieho konania, sa bude krútiť okolo toho, aké typy úspor sa dajú v rozpočte nájsť, aby bolo možné prísť číslom, ktoré by bolo akceptovateľné a pre výbor pre rozpočet aj pre predsedníctvo parlamentu. Predsedníctvo naznačilo, že rok 2016. V tomto roku sa dajú očakávať mimoriadne vysoké výdavky na budovu CAD v Luxemburgu, budova Konranda e, Adenaura v Luxemburgu, je to 1 17 000 eur a nie je žiaden príspevok nie žiadne pridelen, žiadna pridelená suma takáto podobná v rozpočte, takže v tom dôsledku tohto sa prestavba budovy K a D dá financovať iba cez úverovú linku. Ak by sme boli mohli využiť všetky voľné priestory v okruhu 5, tak by sme mohli prispieť 46 miliónmi v roku 2016 na budovu Konrada Adenauera a za 15 rokov by to parlamentu ušetrilo podľa, percent, podľa od, od, expertov 15 miliónov eur. Takže spravo, predsedníctvo navrhuje, aby sme začali dialog medzi predsedníctvom a výborom pre rozpočet o tom, či by sme mohli znížiť bremena ktoré dopadnú na rozpočet parlamentu a takisto na plecia daňových poplatníkov o túto sumu 15 miliónov. Po tretie, rozpráva o výdavkoch na personál na asistentov. To sa, to sa vyvíja v tom smere, že by sme sa nevysporiadali dávali iba, alebo neriešili by sme iba jednu vec, a teda aké sumy sa predpokladajú, ale skôr by sme prišli k celým diapazonom opatrení a s istou reformou celého systému. Väčšina v predsedníctve sa domnieva, že by sa to malo zvýšiť a že práve v roku 2016, ale na druhej strane sme sa ešte presne nedohodli o sumách. Existuje to istá dohoda, že opis toho, čo tu robíme dnes, tak treba prispôsobiť realite, pretože veľmi často čítame v tlači, že to je dodatočná suma pre poslancov. A to, le, to tak nie je. Poslanci majú výdavky, najmä na asistentov, ale aj preto, aby si kupovali napríklad e, posudky a názory odborníkov v daných témach a musíme no, objasniť, na čo je táto dodatočná suma, že to nie je nejak nejaký ďalší komponent eh, sum, ktoré majú k dispozícii poslanci, ale že to je určené na výdavky na asistentov a odborníkov. Mal som pocit, že v pondelok sa dospelo v predsedníctve k dohode, ale zároveň spolu so spravodajcom verím, že sme z časti v situácii nerovnováhy, veľkej nerovnováhy medzi tými asistentmi, ktorí sú zamestnávaní ako lokálni asistenti v domovských krajinách poslancov a tými, ktorí vykonávajú základnú legislatívnu prácu v Bruseli a v Štrasburgu. V postupe absolutória za rok 2013 som musel podať správu, že v niektorých krajinách je počet lokálnych asistentov naozaj je v dvojciferných číslach veľmi vysoko a v Bruseli maximum sú traja asistenti a len s mimoriadnou výnimkou je možné mať štyroch asistentov, takže takáto rovnováha nie je správna. Poslanci by mali mať viac príležitosti, aby ich podporovali ľudia v legislatívnej práci a na druhej strane podľa mňa treba limitovať tie oblasti, kde veci zašli pridaleko a to je aj oblasť najímania lokálnych asistentov, teda lepšia rovnováha medzi lokálnymi asistentmi a bruselskými. Štvrtá vec, ktorá vzýšla z rozpráv na predsedníctve, je odporúčanie od skupiny Rosperen na úrovniach platov asistentov v členských štátoch. Niektoré členské štáty sú e, platy veľmi nízke, napríklad v Rumunsku, ale šťastie aj v Poľsku. A táto situácia obmedzuje voľbu poslancov a poslankyň a je to aj neférové, takže musíme to opäť prekopať, rozanalizovať si tie pravidla, aké maximálne platy pre lokálnych asistentov v tých krajinách, kde sú celkové hladiny platov nízke, ako majú vyzerať tieto platy, pretože e, asistenti musia vedieť niekoľko jazykov, musia byť vysoko vzdelaní a na takéto profily aj v nových členských štátoch e, je treba jednoducho venovať peniaze. Tí ľudia budú chcieť slušný plat, aby bola vec vyvážená. Takže predsedníctvo skúma nielen izolované opatrenie, obmedzenia možného zvyšovania súm, ktoré sú dostupné pre asistentov, ale analizuje komplexný balíček, ktorý má riešiť záležitosti ktoré sa niekde vyvinuli nesprávnym smerom. Ďalšia téma, bezpečnosť. Predsedníctvo minulý pondelok prijalo dodatočné rozhodnutia, ktoré teraz môžeme popísať e, podrobnejšie, aké sú predpokladané opatrenia. Opa- okamžite, to znamená už v roku 2015, zmeníme konfiguráciu vstupov do budov tu v Bruseli. Nie len sa to bude týkať vstupu z budovy Vierc, ale aj vstupu z budovy Laxem, z ulice Luxemburg alebo námestia Luxemburg. A to bude mať dva účely. Ak niekto chce vojsť do budovy taký, čo by nemal byť autorizovaný na vstup, musíme byť technicky vybavení na to, aby sme ich dokázali zadržať. Nemalo by byť možné jednoducho prejsť cez eh, bezpečnostné čiary, ale musí tu byť istá celá oblasť, celý priestor, kde by sa tí ľudia najprv zhromaždili a až potom by nasledovala eh, línia strážcov, bezpečnostných eh, profesionálov, aby nebolo možné preniknúť násilím do budovy musí tam byť dostatočne vysoký strop a podobné technické opatrenia, aby nebolo, neprišlo k násiliu. Takže konfigurácie vstupov sa budú meniť. Ďalej budeme musieť zmeniť nejaké veci v citlivých zónach. Sklo by malo byť nepriestrelné. To neznamená, že musíme meniť všetky okna. Možno bude stačiť, že dodáme dostatočnú vrstvu skla alebo dostatočné sklenené tabule a relatívne rýchlo v roku 2015 musíme v istých citlivých zónach takto posilniť okná. To znamená, že musíme vyčerpať e, tieto výdavky prostredníctvom frontloadingu a posunúť iné výdavky dozadu, lebo bezpečnosť je prvorada, musíme sa ochrániť rýchlo a nesmieme už čakať ďalší rok. Všetky programy informačných technológií, ktoré majú bezpečnostný aspekt, by mali byť navzájom schopné komunikovať. Ak je situácia krízy, tak nechcete telefonovať a spájať sa s rozličnými 16 programami a kombinovať dáta, ktoré dodávajú. Nie, tieto programy by mali už byť možné e, sumovať e, tieto dáta a to by sa dalo urobiť relatívne rýchlo. Predsedníctvo sa minulý pondelok rozhodlo aj o tom, že treba e, mať lepšie vstupné identifikačné preukazy, tzv. badge. Komisia už používa nový typ badgeov. Budeme mať aj my taký systém ako komisia, to znamená, že na badge bude viac informácií v čipe. Pretože tento typ badžu sa dá ľahko sfalšovať. To je štvrtá oblasť. Piatá oblasť je bezpečnosť. Nemáme tu ešte podrobné informácie, ale myslím si, že predsedníctvo bude riešiť také témy, ako je šifrovanie mailov a ďalšie súvisiace témy. Moja piatá záverečná poznámka sa týka delegovaných a implementovaných aktov. Očakávame obrovské množstva delegovaných aj implementovaných, implementačných aktov, najmä v oblasti finančných nariadení z výboru pre hospodárstvo eh, za ostatnú legislatívu. Za ostatné legislatívne obdobie sme prijali veľa veľkých právnych noriem a teraz z nich vyplývajú celé e, delegované akty a implementujúce akty e, budú takisto vo veľkej miere prichádzať. Väčšinou sa budú týkať citlivých vecí, pretože delegované akty sú tiež e, právne akty, sú tiež legislatíva a parlament môže ich zamietnúť. Takže nemôžeme potom povedať, že veď sme na to nemali čas, veď sme tomu nemenovali pozornosť, musíme to riešiť. A keď sa občania začnú stiažovať na Európsku úniu, Doteraz sa ešte nestiažovali na európsku legislatívu, na európske právne normy. Väčšinu času sa občania stiažujú na delegované implementujúce akty, ktoré sú veľmi podrobné a ak parlament má k dispozícii prostriedky, kontro- nadobudnúť lepšiu kontrolu nad delegovanými a implementujúcimi aktmi ako v minulosti. E, bolo by to dobre, ja som to navrhol v predsedníctve aj spravodajcovi. Výbor pre hospodárske veci, výbor pre životné prostredie, dopravu a výbor pre priemysel, to sú štyri výbory, ktorých sa to najviac pýta, týka, pardon, takže by pri tejto kontrolnej funkcii mali byť zamestnaní naozaj odborníci v týchto výboroch. Máme tu záväzok, že každý rok treba zredukovať personál o 1%, aj tento rok. To znamená, že 57 pracovných miest e, zanikne. Ak by sme to neboli bývali museli urobiť, tak by sme mohli týchto ľudí zamestnať inde. Ale keďže 57 postov sa musí jednoducho zrušiť, to znamená, tí, čo odídu na dôchodok, ich e, miesto zanikne a nebudeme mať možnosť toto pracovné miesto presunúť niekde inde. Toľko z mojej strany. Ďakujem. Merci, monsieur le secrétaire général. Ďakujem pekne, pán generálny tajomník. Takže, milí kolegovia, teraz máte slovo. Prvý má pán Mendenkani. Ďakujem za slovo, pán predseda Eh, chcem sa poďakovať aj pánovi generálnemu tajomníkovi a ďalším, eh, ďalším, ďalšej zácnej návšteve za ich názory k eh, rozpočtu Európskeho parlamentu. Samozrejme, prejdem si možno pár bodov, ktoré spomenul pán generálny tajomník. Výdavky na budovu Luxemburku KAT, ja si myslím, že určite sme naklonení tomu, aby sme hovorili o riešeniach, ktoré nám môžu priniesť v budúcnosti úspory to, to určite všetci radi posúdime. Len si musíme dávať pozor, aby sa nestalo to, že ak dáme nejakú dodatočnú čiastku, ktorou ušetríme možno 15 miliónov eur, aby tá čiastka nebola zase v budúcnosti nejakou základňou pre budúce zvýšenia v ďalších, ďalších rokoch. Čiže, čiže toto sú veľmi uh, dôležité e, veci. Samozrejme som rád, že dodržíme 20 e, celkových administratívnych nákladov, Eh, je to prax, ktorá, ktorá vlastne, ktorú sme ešte, myslím, že raz sme ju porušili a raz za posledných 10, eh, 10 rokov, ale nemali by sme ju, nemali by sme ju v žiadnom prípade porušiť. Eh, pán generálny tajomník, spomínali ste neférové pravidla a ja s vami súhlasím pri platoch asistentov, keď niekedy sa stane, že navrhnete svojmu asistentovi o 100 eur vyšší plat, ako je, ako je Eh, podľa tabulky a už je s tým problém. A niekedy ten asistent v minulosti mal podstatne vyšší príjem a je to kvalitný človek, ktorý naozaj eh, robil v tých najvyšších funkciách a keď mu, nedáte, keď mu dáte možno polovičný plat, tak vám nepôjde robiť a stratíte odborníka, ktorý vám môže, môže naozaj pomôcť. Čiže som veľmi rád, že chceme tento systém eh, prehodnotiť. E, pamätám sa, aj vy, keď ste nastúpili, pán generálny tajomník, do vašej funkcie, tak ste zdedili nejaký systém a vy ste ho od tej doby značne zdokonalili. E, či v oblasti bezpečnosti služieb, alebo v ďalších oblastiach. Pamätám sa, keď nám padali stropy a zistili ste aj vy, že ten systém nebol dokonalý, že sme nemali prípravných odborníkov, že, že neboli postupy, ktoré by boli predišli týmto, týmto problémom. Čiže toto všetko vy ste do toho vniesli a priniesli. Vy ste to priniesli, ale to neznamená, že ktokoľvek, keď niečo prinesie, tak ešte môžu tam byť nejaké rezervy a nemusí ten človek so svojím tímom tieto rezervy dokázať, dokázať e, e, nájsť. A preto sa odvolám možno na správu e, Dvora auditorov za rok 2013, ktorý varuje, že rozpočtový systém je príliš zameraný na vynakladanie finančných prostriedkov a je treba klásť dôraz na dosahovanie výsledkov. Samozrejme, te, tento dvor auditorov hovorí hlavne možno o eurofondoch a o ďalších veciach, a to nemusí týkať až tak Európskeho parlamentu, ale chcem tým povedať aj to, že aj my všetci musíme e, dbať na to, aby sme tu robili prácu, pre ktorú sme boli zvolení, to znamená tvorbu legislatívy a aby sme sa nerozptýlovali niečím, do čoho nás tlačia možno médiá alebo, alebo niekto iný a potom si sami vytvárame takú byrokraciu, že sa nám to tak nafúkuje, až ta, raz, raz to môže prasknúť. Čiže ja som tu minule spomínal, že, že poďme cestou, aby sme si sami tú byrokraciu znížili. A tam ušetríme aj finančné prostriedky, ktoré potom môžu nám pomôcť tomu, aby sme nemuseli až tak vysoko zvyšovať rozpočet Európskeho parlamentu. Ja som minule spomínal, nebudem to všetko podrobne rozvádzať, ale e, písomné otázky na komisiu alebo na radu, e, modré karty, e, pozmeňovacie návrhy, ktoré sa prekladajú a už sú, už sú schválené alebo odmietnuté, Eh, kde môžeme ušetriť na EMAS, na, na, na paperless politiky a tak ďalej. Čiže tých vecí je veľmi veľa a my môžeme ušetriť milióny, milióny eur, ktoré nám pomôžu, aby sme nemuseli až tak zvyšovať rozpočet Európskeho parlamentu. My hovoríme, aj pán spravodajca hovorí o tom, že tie bežné výdavky by sa eh, mali zvýšiť o menej ako 2 Samozrejme, treba sa pozrieť, že tie 2% sme dosahovali, keď bola inflácia 2%, dnes je inflácia v eurozóne sa odhaduje na 1,1%, čiže možno by som sa v tejto oblasti e, rád priblížil k tej inflácii, ktorá je, ktorá je navrhovaná. E, čiže, pán generálny tajomník, ak e, budeme posilňovať kapacity administratívy, tak musíme samozrejme dbať na to, že musíme dodržať náš záväzok 1%, 1% zníženie E, celkovej administratívy. Ja som rád, že, že ho chcete dodržať, ale sú tu možno aj ďalšie dodatočné požiadavky na kapacity na ďalších zamestnancov a tu by možno e, sme, myslím, že väčšina z nás, z nás boli radi, keby sme zašreli do vlastných rezerv. Keď tu máme 6 tisíc zamestnancov v Európskom parlamente, tak určite tam nájdeme rezervy, kde by sme mohli nájsť a keď niekto ide do dôchodku alebo, alebo je nejaká fluktuácia, tak vlastne z tohto by sme mohli niektoré naše potreby riešiť, aby sa, aby sa aj počet zamestnancov skutočne v budúcnosti nezvyšoval. Uh, ďakujem. Merci, monsieur Manka. Madame Grasle. Ďakujem, pani, pán Maňka, pani Grasle. Ďakujem pekne. Vždy je to zaujímavé vyjadrovať názory na Európsky parlament. Ja by som chcela hovoriť o jednej vece a to je o tých skutočných rozdieloch e, medzi tým, čo mu medzi tým rozdielom, aký, teda rozdiely medzi lokálnymi asistentami a asistentmi, ktorí sú uh, Ehm, a ďalej asistentmi, ktorí pracujú tu v Európskom parlamente a medzi tými asistentmi, ktorí sú e, doma. Ale myslím si, že tu sa vlastne nič neurobilo v posledných rokoch. A tí, ktorí jednoducho veľa pracujú, potrebuje viac pracovníkov. Preto by som chcela požiadať, aby sme aj na toto e, nezabudli, alebo chcela by som to pripojiť tomu, čo povedal pán Bieland, že keď niekoho ne nie každý možno to potrebuje, ale mnohí sú, ktorí potrebujú. A keď chceme e, robiť úspery, tak určite môžeme ušetriť pri aparáte. Keď sa pozriem na tú tabulku zamestnancov, tak tam zamestnancov parlamentu je tam o mnoho viac ako našich asistentov. Tu je ten veľký rozdiel, preto som chcela povedať, že keď sa niekto chce venovať otázky kontroly rozpočtu, tak naozaj nech e, hľadá tam, kde kde, kde nehľada úspory u tých, ktorí e, neboli zvolení. A ja som bola zvolená, aby som tu e, splnila niečo voči svojim voličom, ktorí odo mňa očakávajú a jednoducho k tomuto potrebujem určitý výkon. A takisto pokiaľ ide o náklady, zatiaľ presne necelkom vieme, čo môžeme očakávať z hľadiska toho, či budeme môcť alebo nebudeme môcť zvýšiť e, počet e, pracovníkov či našich asistentov. Myslím si, že bolo by dobré, keby sme mali našich, teda mám tu otázku na generálneho sekretára a to, že ako, ako by som mohla vidieť, akým spôsobom sa vyvíjal e, stav pracovníkov aj vrátanie tých contract agents pretože aby, si, aby som si to nemusela jednoducho tak pracne prekopávať cez rozpočty. No a potom zase, pokiaľ ide o tých e, e lokálnych asistentov, mám 45 lokálnych asistentov, a čo mám teraz povedať? Tu sú, je, je Európa, keď e, sú tu krajiny, kde um, môžu asistenti pracovať s určitými nižšími prostriedkami, tak fajn, ale ja teda by som chcela žiadať e, alebo poprosiť kolegov, že skúste e, sa obrátiť na sekretariát a, a a keď chcete šetriť, tak treba šetriť na tých správnych miestach. Kašle. Ďakujem pani Gresle. Pán Fernández. Obrigado, senhor presidente. Eu queria felicitar o trabalho. Ďakujem pekne, pán predseda. Rád by som pogratuloval predsedníctvu aj generálnemu tajomníkovi za túto kvalitnú prácu. A tiež by som poďakoval spravodajcovi, pánovi Depre, tiež za vynikajúcu prácu spravodajcu EPP, ako je tradíciou, obhajuje prísny rozpočet, ktorý bude ale aj legálny. Čo to znamená, že tie stále výdavky, tie bežné výdavky musia splňať normy, legislatívu a musia sa aktualizovať podľa existujúcich pravidel. Navyše si myslíme, že tie variabilné výdavky môžu byť užitočné a účinné. A tu by sme obhajovali niečo, čo bude vychádzať z rozpočtu so základom nula, aby každá tá variabilná základňa sa potom mohla odôvodniť. Pre toto je dôležité, aby parlament mal stanovené jasné ciele, pretože ak to nebudeme mať, tak potom to zaplatia, zaplatia naši občania. Ak my budeme vytvárať zlú legislatívu, tak táto potom dopadne na občanov EÚ a my nemôžeme prijať a súhlasiť s tým, aby sa niečo také stalo. Preto som absolútne za to, že je tu potreba akéhosi minima, potrebného minima. Delegované akty sú tiež veľmi dôležité, legislatívna diskusia musí byť dostatočne zabezpečené, to je kľúčové. Nezabúdajme, že teraz je 28 členských štátov s posilnenými kompetenciami v parlamente v zmysle Lisabonskej zmluvy. A musíme plnoprávne aplikovať a realizovať naše kompetencie, takže ja som za taký rozpočet, kde sa bude hľadať to minimum a zároveň by som pogratulovala spravodajcovi, že sa točíme okolo tých 2%, keď hovoríme o aktualizáciách, ale nemôžeme vytvárať niečo a zároveň e, niečo, e, čo má opačnú hodnotu. Keď chceme vytvoriť e, Wi-Fi siete a prepojenie v EP, tak niektoré politické skupiny hlasovali proti takýmto infraštruktúrom a tieto isté politické skupiny sa stiažujú, že internet nie je dostatočne dôveryhodný, rýchly alebo že nie je Wi-Fi všade prístupná a tak ďalej. Takže došlo k zmenám a vidíme, že je veľmi jednoduché na úvod byť populista, keď to robíme e, s rozpočtom EP keď sa hovorilo o tom 1,5 rozpočtu parlamentu a to, čo sa nemôže spochybňovať, je, že by ostatný rozpočet, tých 89 že by sa, alebo 98%, že by sa neaplikovali adekvátne a že by sme nemali dostatočné prostriedky na našu legislatívnu prácu. Ja som presvedčený, že sa nám podarí nájsť dobré riešenie a to napriek tomu, že tí, ktorí sú prví, ktorí obhajujú dôstojnú prácu pre zamestnancov, s čím ja súhlasím, ktorí hovoria, že asistenti musia mať dôstojnú prácu a platy. A títo istí potom hovoria, a postupujú tak, že proste tých asistenti nedostávajú dôstojné platy. Je veľmi jednoduché byť populistom, keď sa hovorí o rozpočte EP a veľmi ľahko sa dá zavadzať európskych občanov a hovoriť, že tie množstva, ktoré sa platia asistentom a sumy, tak sú to sumy, ktoré vyplývajú alebo sa odvádzajú z príspevkov v e, poslancov, hoci tí, ktorí platia lokálnych akreditovaných asistencov, tak to je rozpočet Európskeho parlamentu. Navyše nikto nie je povinovatý kontrahovať až nemožné čísla. Teda tí, ktorí si myslia, že tieto e, množstva sú dostačujúce na to, aby sa platilo lokálnych a akreditovaných asistentov, tak môžu ísť príkladom a jednoducho tie príspevky 100% e, nevyužijú. Ale musíme byť veľmi zodpovední a prísni pri čerpaní rozpočtu. To by malo byť naše heslo. Naša administratíva, generálny tajomník urobili vynikajúcu prácu, rovnako ako spravodajca, tieňovi aj ich experti. A preto som presvedčený, že budeme mať veľmi prísny, ale zároveň taký rozpočet, ktorý nám dá dostatočné finančné prostriedky na to, aby sme splňali úlohy, ktoré od nás žiadajú pá, občania pán Sarvama. Thank you. Ďakujem, pán predseda. Krátučko, len dve veci. Čnosť. Som mimoriadne rád, že nám povedal pán generálny tajemník to, čo nám povedal. Plne s tým súhlasím a podporujem túto líniu. Je to čosi, čo nie je možné cez bežný postup, ale len takouto diskusiou. A ešte k lokálnym asistentom. Možno, že aj toto je otázka miest. Pre mňa však, keď máme 43 miestnych asistentov v členskom štáte. Pre niektorých poslancov to je bláznivé, šialené. Pre niektorých traja už jem priveľa, ale 43 to je politická samovražda Európskeho parlamentu. To je presne ten personál, ktorý spôsobuje, že vzniká antieurópsky pocit u ľudí alebo nálady antieurópske. Ja si myslím, že sa k tomu treba vrátiť, ale že musel som sa k tomuto vyjadriť. Pán Vali. Sí, grazie, presidente. Ringrazio... Ďakujem, pán predseda. Ďakujem spravodajcovi DEPRE, ako aj podpredsedom a generálnemu tajomníkovi za ich informácie. Ja tu samozrejme nechcem robiť žiadny populizmus, ale veľmi intelektuálne a čestne by som sa tomuto venoval. Vieme veľmi dobre, aký je súčasný kontext, vieme, e, čo robia mnohé členské štáty s rozpočtom v Taliansku, sa vnúcujú aj verejnému sektoru, aj súkromníkom e, znižovanie sociálnych príspevkov, sociál a znižovanie penzí a tak ďalej. Takže musíme dávať veľmi pozor a čestný, keď chceme dosiahnuť e, nejaké navýšenie v rozpočte EP, pretože vychádzať z bodu 9 správy pána Depre, tam tých 20%, tak ako je to naviazané teda celkovej sumy administratívnych výdavkov EÚ, tak treba dať 5, 3,9 alebo 2 alebo niečo. Teda treba dodať aj tú infláciu. Musíme byť veľmi pozorní, aby tieto peniaze sa nechápali ako vyhadzovanie financií cez okno sú určité nevyhnutné výdavky, ako je bezpečnosť, aj štatutárne. A tiež sme to počuli aj na schôdzi tieňových spravodajcov. Bolo by zaujímavé si prejsť ten štatút, pretože žiadame štrukturálne reformy a iné reformy v členských štátoch. Mali by sme nad tým pouvažovať. Áno, kontrola delegovaných aktov, to všetko je dôležité. Takže by sa malo robiť nejaké spending review a nie navyšovanie, pretože keď máme toľko položiek v rozpočte, keď sa pozrieme na pozmeňovacie návrhy k rozpočtu 2015, tak sú tam položky a tak ďalej. Delegácie, misie sú také výdavkové položky, ktoré by sme mohli presunúť aby e, ten rozpočet e, nevyvolával ten hnev verejnej mienky, pretože veľmi často je tu taký, taký zvuk, že tu sa, zvyk, pardon, že sa rozhoduje o výdavkoch parlamentu, či teda vnútorných výdavkoch a to potom robí sa to vo vnútri, aby to neznižovalo nejak popularitu, tak tie body, ktoré sú dôležité to navýšenie pre politické skupiny a ľutujem, ale nesúhlasím s pani Gresle. Tie kvóty pre spolupracovníkov 21 tisíc eur podľa mňa je dostatočne. Ak by sme to chceli navýšiť, tak by sme potom mali vlastne ustúpiť alebo znížiť počet, počet personálu. To sú moje poznámky. Je možné, že tu nebudem veľmi, ne, nebudem veľmi populárny, ale verejná mienka s mojimi názormi súhlasí a som veľmi populárny. Ďakujem, pán Valí. Pán Taran. Monsieur Taran. Merci. Eh, Mr. President, Vice President. Vážený pán predseda, podpredsedovia, vážený pán generálny tajomník, ako viete, som z Estonska. Je to jedna z najchudobnejších krajín eurozóny, ale sme majstri vo vyváženom rozpočte. A preto som s priateľmi zelenými ocenili obozretný prístup spravodajcu. Parlament by naozaj mal byť príkladom pri riadení rozpočtu v časoch, aké máme teraz. A ako vieme, poslankyne a poslanci sú volení zastupcovia ľudu a preto by mali mať istú citlivosť a vnímavosť na nálady publika- verejnosti. A ak verejnosť sa dozvie, že si parlament zvyšuje svoj vlastný rozpočet, to je zaručené, že vzniknú zlé nálady naladené proti parlamentu. Ak by sme sa pokúsili nájsť kompromis medzi 2% a 3%, ja by som hlasoval za to, aby to bolo bližšie k 2%. Na druhej strane viem si ľahko odôvodniť rozumný vzostup peňazí na asistentov, pretože tu v Estonsku všetci vieme, že zelená skupina, že zelení najmä ešte neboli presvedčení, že tieto veci treba navyšovať, aj keď to bude nízke zvýšenie. Druhá vec, počet lokálnych asistentov, ja neviem prečo, ale myslím si, že, že ne, nemáme váhať a nemáme byť nejaký zbytočne diskrétny. Ak sú nejaké veľké anomálie, zverejníme to. A nech sa o to postará ju voliči. Oni sa o to veľmi rýchlo pri najbližších európskych voľbách postarajú a vyliečia tieto anomálie. Podporujeme kontrolu iniciatív a priorit v viacročných programoch a projektoch z predchádzajúceho parlamentu. Ale otáznik som si dal k replike Berlínu, pretože by som povedal, že replika parlamentária v Berlíne skôr by zafungovala lepšie v euroskeptickejších krajinách, nie v Berlíne. A čo sa týka budova Konrada Adenauera, chápem, že môžeme ušetriť tým, že to vyplatíme raz a nebudeme potom dlho platiť úroky, ale možno je aj taká alternatíva, ktorú by sme mohli preskúmať lepšie. že v čase takých mimoriadne nízkych úrokových sadzie by bolo dobre to odfinancovať e, cel, celkom inak. A napokon mali by sme opatrne zvážiť naše alternatívy a urobiť kompromis medzi predsedníctvom a výborom pre rozpočet dospieť k rozpočtu a potom e, dobre premyslieť, ako to odkomunikujeme. Pretože ak vidíme von a povieme, že sa vzí, e, zvýši rozpočet o 2%, tak aj dieťa e, dokáže, že to v podstate znamená 3. A keď podľa rady by sme mohli ísť až po 5, to už nebude nikto počúvať takéto argumenty. Toľko z mojej strany. Ďakujem. Kolbel? Eh, Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa chcela takisto pripojiť poďakovaniu spravodajcovi a takisto by som chcel poďakovať aj generálnemu tajomníkovi. Myslím si, že už to bolo množstvo argumentov, ktoré sme počuli, aby som chcela zhrniť to, čo my v rámci ECR, čo je pre nás dôležité a v podstate aj pre mňa. Ja si myslím, že musíme naozaj sa venovať tejto otázke, že tu sme naozaj teraz vo, veľmi v záujme verejnosti, ktorá sa na nás díva a preto myslím si, že musíme sa snažiť, aby sme prekročili zvýšenie nákladov o 2% a všetko ostatné v podstate eh, je potom na diskusiu. Myslím si, že je to aj, pri, mm, aj primerané, pretože keď človek má, má dostatok prostriedkov, tak um, tiež je, tomu zodpovedá aj práca. Myslím si, že sme sa zhodli v tom, že že musíme trošku eh, zmeniť eh, systém a sú tu určité hrozby, ktoré už sme počuli, že môže sa stať k tomu, že by sme mohli prísť o odborníkov. Potom, pokiaľ ide o bezpečnosť, e, fyzickú bezpečnosť, e, myslím si, že je určite veľmi dôležitá bezpečnosť e, prístupu alebo povolenia prístupu, ale tiež by sme nemali do toho už priveľa peňazí, ak investovať a podľa mňa mali by sme aj zvážiť, že či toto vôbec chceme, či chceme byť otvoreným domom, keďže tu máme množstvo návštevníkov a jednoducho eh, nemôžeme sa tu uzavrieť ako nejaké väzenie. Ďalej, otázka osobných nákladov pre asistentov. Myslím, že mali by sme aj tu byť odvážni a určiť si určité usmernenia, určité smernice, ako naša snemovňa pretože naozaj nie je možné, aby niekto mal niekoľko tuctov zamestnancov, to proste nie, nie je možné a myslím si, že to potom má vplyv naozaj na to, ako je vnímaný celý parlament takéto prípady. Takže Myslím si, že mali by sme si určiť určitú takúto tú kritickú masu, alebo koľko asistentov je vhodných a koľko akreditovaných, e, čo by bolo vhodné číslo, to by podľa mňa bolo v poriadku lepšie. A myslím si, že takisto je treba aj teda pomôcť asistentov dívať e, na to, aké aké sú mzdy. Napríklad, e, neviem, 43 asistentov by napríklad také niečo by nemohlo byť ani možné, napríklad v Nemecku. E, takže možno by sme mali vytvoriť určitý taký priestor, aby sme tú sumu ako celok nenavyšovali, ale aby sme mali prostredníctvom tých jednotlivých pracovníkov, ktorých máme lepšie možnosti. Ďakujem, pán Kolmel. Pán Kristoforum. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som si pozorne vypočul našu diskusiu. Pozorne som si vypočul aj prezentáciu pána generálneho tajomníka, ktorej nám podrobne povedal o tejto téme viac. A nezabudajme na fakt, že rozpočet Európskeho parlamentu tvorí iba 2 celkového rozpočtu Európskej únie. Myslím si, že musíme tieto zdroje v celkovom rozpočte vidieť v tejto perspektíve, ale nezabúdajme aj na to, že to nie je až taká veľká suma pre Európsky parlament. Nezakazujme, aby tu znelo slovo populizmus. Nesiahajme hneď po ňom, na druhej strane. Ide tu o istý test, či parlament vie vykonávať svoju prácu. Ak parlament potrebuje 3%, tak si myslím, že to je už limit, to je istý extrém pretože určite musíme časť e, prostriedkov získať úsporami. Demokratický dohľad je dôležitý a musíme dokázať, že vieme vykonávať svoju prácu efektívne aj pod takýmto demokratickým dohľadom. Je to teda dôležitý test. Ak parlament nedokáže túto prácu zvládnuť, to tiež bude mať svoje dôsledky a náklady. U nás v Grécku tiež sme mali isté memorandum a nie preto, lebo sme minuli viac ako 3 národného rozpočtu, ale dôvodom bol, že sme neefektívne vynaložili pridelené finančné prostriedky. Ja si myslím, že je chyba sa pridržať iba čísla ako takého, či to bude 2% alebo 3%. Dôležité je iné. Máme tu usmernenia, máme tu porovnávacie parametre, ktoré nám vedia odmerať aké efektívne je vynakladanie nákladov v parlamentnej práci. Myslím si, že ak opatrenie parlamentu bude 2% alebo či bude 3%, vždy vnímanie našej práce bude závisieť od iného, nielen od peňazí. Verejnosť nás bude vnímať aj kvôli našej práci. A ak sa peniaze minú na náležité účely a ak sa minú merateľným spôsobom, myslím si, že to je obhajiteľné. Treba naozaj vnímať to všetko v perspektíve celkového rozpočtu a toho dobrého, čo sa s peniazmi dá urobiť. Ďakujem, pán Negresku. Thank you very much. Ďakujem za slovo. Hovoríme debatu o platoch, platoch asistentov. Ja by som sa pripojil, pretože som si vypočul rozličné názory. Mali by sme sa vyjadriť aj k voličom, k tým, čo nás zvolili, že ich budeme zastupovať. Napríklad rumúnsky poslanci majú voličov, 23 miliónov ľudí. Na povrchu E, rozloha Rumunska je 240 tisíc kilometrov štvorcových, takže musíme plošne pokryť celú túto krajinu. Fyzicky musíme chodiť za voličmi a aby sme to mohli urobiť, potrebujeme lokálnych asistentov. Na to sa nedá použiť jeden lokálny asistent, ktorý bude všade prítomný v celej krajine. Jeden z hlavných kritikov povedal o poslancoch Európskeho parlamentu, že sme doma neviditeľní, že od nás nikto nepočuje, nevidí nás, čo robíme Takže si tu treba položiť otázku, či náhodou by sme nemali mať poslancov a ne, nebaviť sa o tom, či ich treba viac alebo menej, ale o tom, či robia dobre svoju prácu doma. Jeden nemecký poslanec sa tu vyjadril, že nechápe, ako niekto môže mať toľko lokálnych asistentov v krajine. Napríklad ja osobne podľa parlamentných pravidiel to mi zakazujú rum, rumunským poslancom, aby platili niekomu viac ako tisíc eur hrubého. Je to obrovská diskriminácia, ktorá existuje medzi nami, ktorí sme na jednej lodi, všetci sme poslanci, a my tým pádom môžeme zamestnať viac ľudí, pretože maximum, ktorý môžeme zaplatiť jednému asistentovi, je tisíc eur hrubého a nečistého. Takže diskriminácia tie, tieto veci tiež znásobuje. Ja som proti takejto diskriminácii. Takisto sme tu hovorili o aktivitách poslancov. A to je tiež vec zásadného významu. Ľudia nespochybňujú množstvo, ktorý Európsky parlament míňa, ale spochybňujú to, či naše aktivity sú užitočné pre občanov, tie, na ktoré vynakladáme finančné prostriedky, alebo je to ešte horšie sformulovaná otázka, či vlastne potrebujeme politický personál tu v Bruseli alebo v Štrásburgu, ľudia, ktorí sa zaoberajú politikou, veľmi dobre vzdelaní, pripravení, či potrebujeme takýto personál doma, politologov, politikov ehm, tu by sme mali mať aspoň jedného alebo dvoch povinne, ale nemôžeme aby na nás uvalili, že doma, v domovskej krajine, môžeme mať len jedného alebo dvoch poslancov, keď my musíme byť prítomní, viditeľní pred voličmi. A pamätajme, že 23 miliónov ľudí v Rumunsku na rozlohe takmer 300 tisíc kilometrov štvorcových, to nie je možné fyzicky, aby sme boli takýto viditeľní bez viacerých poslancov ďakujem. A teraz dám slovo pánovi podpredsedovi Sasolímu, pánovi generálnemu tajomníkovi a požiadam spravodajcu ešte uzavrieť, ale ja osobne urobím niekoľko poznámok najprv a pripomienok. Všetky tie poznámky, ktoré tu padli, jasne svedčia o tom, že tým, že e, sa niekto rozhodol byť e, vo výbore pre rozpočet, tak sme sa e, rozhodli pre ťažkú aj nevďačnú úlohu. Rozpočet dáva jasný, možno aj neláskavý obraz reality a niekedy to môže byť prinášať rôzne obrazy a to, čo nás vedie k tomu, že pred e, asi tromi rokmi e, sa urobili veľmi dôležité rozhodnutia, kde sa rozhodlo, že náklady na personál by mali každoročne klesnúť o 1 percento a v tomto dôsledku personál prešiel z 37 na 40 eh, hodín týždenne a vek odchodu do, do dôchodku bolo presunutých zo, na, zo 65 na 66 rokov. Takže ťažké štatutárne reformy. A keď sa pozrieme na tie zmeny nákladov personálov z roku na rok, aj napriek týmto reformám Otázka je, ako by sa to vyvíjalo, keby sa tieto reformy neboli urobili, takže je tu aj možno aj problém e, štatútu a my vieme, a EÚ, EU, aj Európska komisia nám to neustále pripomína a členské štáty sú preto aj niektoré nútené robiť významné štrukturálne reformy a Európsky parlament má úlohu byť akýmsi laboratórium takýchto štrukturálnych reform bez toho prirodzene, aby ohrozoval nejakú svoju práceschopnosť a výkonnosť. Moja druhá poznámka. Rád by som vyjadril želanie, aby sme mali, sme mali, aby sme mali minimálne nejakú strednodobú víziu alebo stratégiu. Predseda výboru pre rozpočet je zároveň aj členom správnej rady Domu európskej histórie. Ja som sa mm, prenedávnom zúčastnil takéhoto stretnutia a musím vám povedať, že predvydateľnosť nie je naozaj až taká jasná a evidentná. Takže samozrejme môžeme robiť nejaké predbežné odhady na 5 rokov v rozpočte a môžeme mať dosť presnú predstavu o, o funkčnom alebo teda vykonávacom rozpočte a tí, ktorí sedeli v, to, v správnej rade toho múzea, tak eh, zdá sa, že nepríjmali hypotézu, že by že by eh, mohlo sa uvažovať aj o nejakom vstupnom eh, pri vstupe do tohto domu, tak ako sa to robí v prípade akýchkoľvek iných múzeí. A keď hovorím o investíciách, o iných spravodajca to tiež povedala, aj vyjadrilo to želanie, ja by som bol rád, keby sme mali k dispozícii aspoň e, mali také 5-ročné investičné predpovede, pretože ak teraz súhlasíme s nejakým vývojom výdavkov, či ich bežných alebo nepravidelných, tak a musíme merať ich dopad zajtra a pozajtra, keď, ale musíme brať do úvahy aj nové výdavky. Náš dôchodkový režim nemá jasne zabezpečené financovanie a mohlo by sa stať, že v budúcich rokoch budeme musieť dodatočne e, dotovať tento systém, ktoré sa pridajú k ďalším bežným výdavkom. Takže ja by som bol za väčšiu predvídateľnosť v našom rozpočte v budúcich rokoch. To sú moje poznámky. Ďakujem všetkým zúčastneným v rozprave, hlavne spravodajcovi, podpredsedom aj generálnemu tajomníkovi. Ak súhlasíte, pán Sasoli dostane slovo. Áno, ja by som predovšetkým poďakoval za túto rozpravu, za všetky vystúpenia. Sú tu v zásade dve, tri veľké politické otázky v tomto rozpočte. Už dlho sme pracovali na tom, aby sme zadefinovali hlavné usmernenia. Všetci máte veľké skúsenosti s rozpočtom. Vieme, že Európsky parlament a mass media budú ale hovoriť o, o inom. Ale v tomto rozpočte sú také prvky, ktoré sú veľmi dôležité, pretože nám dávajú možnosť povedať, jeden, jadný, jeden jediný krát, že politika sa nepozerá len do seba a na seba, ale jej ide o služby, ktoré sú potrebné na fungovanie parlamentnej práce. Keď hovoríme o asistentoch. Ja viem, veľmi dobre viete, že to bude tá otázka, ktorá bude e, najviac rozoberaná v mass médiách. My nehovoríme o tom, že by sme zvyšili e, vlastne plat e, poslanca. My nemienime zvyšovať ich príspevky, ale chceme zvyšovať služby, aby sa mohla lepšie realizovať parlamentná práca diskusii, ako som už hovoril, diskusia je otvorená. Aj o tomto musia rozhodnúť poslanci. Viem veľmi dobré, pani Gresle, že tá, tá otázka, ako ste ju vy predložili, aká je, ale ja viem, že aj musíme to všetko veľmi dobre vysvetliť verejnosti, pretože ak my transparentne nevysvetlíme, že tu nejde o nejaký príspevok pre poslancov, ale že ide o služby a o pracovné zmluvy, tak je tu riziko, že nás jednoducho nepochopia. Ale potrebujeme, aby nás pochopili veľmi dobre. O koľko bude toto navýšenie, toto, táto adaptácia fondu pre pracovné zmluvy, poslanecké parlamentné zmluvy, to rozhodnú politické skupiny, ale tie osmernenia sú také, ako ste vy naznačili. A spravodajca to tiež vysvetlil veľmi dobre. Navýšenie rozpočtu. Pán Tarant už tu nie je, ale nechcem, aby tu došlo k nejakým zmetkom či nedorozumeniam. Spravodajca Depre veľmi správne vysvetlil, že chceme navýšiť bežné výdavky o 2%, bežné výdavky, pretože je to povinné, pretože to sú platy, pretože to sú penzie. Ale tento rok je tu ešte jedna potreba a dúfame, že túto prácu urobíme dobre, pretože o 2, 3, 5 rokov, aby sa to už nemuselo opakovať. A to je otázka bezpečnosti. A predovšetkým problém bezpečnosti budov. Má sa to robiť raz za 10, 15, 20 rokov, nerobí sa to každé dva roky. Naše budovy sú všetky zraniteľné. Je tu také prírodzené vystavenie nebezpečenstvu všetkých našich infraštruktúr, či už ide o naše budovy alebo naše informatické siete. A tu potrebujeme financie, investície a tu oddeliť, tak ako to urobil Depre, treba oddeliť tieto dve veľké rozpočtové e, línie. Tretia poznámka. Vy ste experti v tejto oblasti, preto sa na vás takto obraciam. Dobrý parlament neškrtá platy, racionalizuje služby. To je dobrá politika. Napríklad kolega Wieland a s ďalšími kolegami sme museli riešiť jednu vec a síce, pretože v parlamente sú aj isté zlozvyky, napríklad reštauračné služby v parlamente. Už 25 rokov ich spravuje a realizuje jedna firma v Štrasburgu, v Luxemburgu aj v Bruseli. Je dobrá táto politika? Ja si myslím, že nie Mimo parlamentu od všetkých členských štátov žiadame, aby robili hospodárskú súťaž, konkurenciu a tak ďalej, aby poskytovali kvalitné služby. A my to v rámci parlamentu nerobíme. Tak napríklad od tohto roka mnohé služby e, dáme, vypíšeme tendre na tieto reštauračné služby a už sa s tým začalo. Minulý týždeň boli vydané zákazky alebo boli uverejnené zákazky. Viete, čo to znamená? že takéto verejné zákazky, že takéto tendre sa vypísali a že tam je možnosť prístupu v inej firmy. Toto môže znamenať úsporu 1,6 milióna eur ročne. Takže ja si myslím, že toto je dobrá politika, toto musíme robiť. Je jasné, že keď teraz budeme vysvetľovať, že príspevok je poslancov plat, tak to je obrovský zmetok a určite to nikto nepochopí, túto potrebu. Prispôsobenie je potrebné, pretože máme 28 pracovných trhov, pretože kontrakty, zmluvy v Nemecku, v Taliansku, Francúzsku, Bulharsku, Polsku sú iné, rozdielne. Majú iné náklady. A teda je tu táto potreba postupovať tak, aby s tými z tých 21 tisíc alebo 22-23 tisíc eur, aby to znamenalo približne to isté pre všetkých pre tých 750 poslancov z 28 členských štátov, ktoré sú medzi sebou tak rozdielne. A pani Gresle má pravdu, keď hovorí a keď žiada, aby sa táto úprava urobila pomaly, ale o tom rozhodnú samozrejme politické skupiny. Aj na to je potrebný parlamentný konsenzus. Samozrejme, ďakujem vám za vašu rozpravu a pozornosť. Ďakujem Pán Sasoli, pán Vilan. Ja, vielen Dank. Also ich glaube, wir dürfen bei der ganzen... Ďakujem pekne. Myslím si, že v rámci celé tejto diskusie nesmieme vyvolávať taký dojem, ako by boli poslanci proti administratíve, administratíva proti politickým skupinám a každý proti každému. Myslím si, jednoducho tento, tu nie je možno, aby niekto vyhral, tu nie je nejaký futbalový zápas medzi týmito a nie, kto tu vyhrá. Jednoducho tu vyhrať musí toto snemovňa ako celok. Jednoducho niektoré veci, ktoré boli v minulosti dôležité, jednoducho v nových časoch už nie sú dôležité. Jednoducho niektoré veci už neexistujú a veci sa jednoducho menia. Teraz už môžeme šetriť na papiery a nepotrebujeme veci tlačiť toľko a podobne. Jednoducho treba zohľadňovať e, veci, ako sa vyvíjajú, ale môžeme spoločne vyhrať len tedy, keď budeme postupovať spoločne. A myslím si, že táto snemovňa na tom zase nie je tak zlé. Myslím si, že na tú množstvo rokov keď sme mali, všetko bolo v poriadku a myslím si, Takisto eh, aj doš- takisto sa nám podarilo aj dosť šetriť, pričom nás nemôže nikto obiť z toho, že tu len hovoríme o polulizme a podobne. Ja prakticky nepoznám nikoho, kto by získal viac voličov za to, že aký má parlament rozpočet. Ale myslím si, že keď by sme teraz už išli na hranicu toho, čo sa dá, práve preto teraz sme akoby na určitej hranici a musíme sa pozrieť, že čo robí Lisabonská zmluva pre Európu a či my zodpovedáme tej Lisabonskej zmluve. Myslím si, že to je najdôležitejšie v tej diskusii o administratíve, správe parlamentu, poslancoch a politických skupinách. Myslím si, a tiež pokiaľ ide o poslancov, po pracovníkov poslancov, myslím si, že tiež nie je možné robiť nejaké extra akože škrty, pretože zase si nemyslím, že takýto parlament e, nemá na to prostriedky, náklady. E, v juhoamerickom parlamente sú asi 5 eur na hlavu a tu je to asi 3 E, eura na hlavu v Európe. Takže e, aj keď keď e, by sme mali tie náklady na pracovníkov plus preklady, tlmočenie, to sú veci, napríklad, ktoré my máme a ktoré napríklad v americké nemusia e, takéto náklady na preklady a tlmočenie vydávať. A napriek tomu, či e, máme menej prostriedkov, teda to, čo Američania platia, alebo aké sú výdavky na kongresmenov a fungovanie kongresu v podstate predstavuje dvojnásobok toho, čo predstavuje Európsky parlament. Ďakujem, pán podpredseda. Pán generálny tajomník, v tomto zmysle ten harmonogram, kalendár je naplánované pred zmierovanie medzi našim výborom a predsedníctvom 24. marca ale povedali mi, že ešte to nie je potvrdené ako termín. Mohli by ste nám potvrdiť čím skôr tento termín, boli by sme vám za to veľmi povďační. Upresňujem, že deadline pre pozmeňovacie návrhy je 19. marec. Prezident. Ďakujem pekne, pán predseda. Predovšetkým si myslím, že odzneli tu viaceré rôzne názory, ale musíme sa snažiť eh, nejako eh, pozície respektíve pozície nie sú až tak od seba vzdialené. Sú tu niektoré otázky, kde sú trošku väčšie rozdiely, ale v zásade by som mohol byť celkom optimistický z hľadiska týchto otázok, eh, že nie sú také závažné, že by sa nedali vyriešiť. Eh, ja by som sa teda skôr sústredil na tie také tie presnejšie otázky. Pán Maňka hovoril o otázke aj inflácii, že teda akým spôsobom máme započítať eh, infláciu v prípade tých eh, našich pevných nákladov, ktoré máme my. A v tomto prípade nám rastú ceny o 2,2 percentá to sú e, rôzne zmluvy, ktoré tu existujú, aj na zmluvy, ktoré sa týkajú odškodnenia. To je rast cien, z ktorého, ktoré musíme vychádzať pri výpočte rozpočtu. Potom aj pani Gresle sa pýtala, že či je možné ešte hľadať rezervy v pers- personále, v tom pláne pracovníkov či v, v harmonograme, organigrame parlamentu. E, tomuto, e, za tento návrh e, vlastne aj ďakujem. Myslím si, že je, správne bolo povedané, že je to najdrahšie je to, keď parlament bude prepravovať zlú zákonodárnu prácu. A to je práve to najhoršie, ale my sme momentálne nie schopní kontrolovať presadzovanie e, legislatívy alebo dodržanie legislatívy. Tu tiež e, e, urobil určité návrhy aj pán spravodajca, potom pán Savama hovoril aj o bezpečnosti a o opatreniach, e, pokiaľ ide o bezpečnosť. Tiež e, ďalšia otázka počtu miestných e, lokálnych asistentov, ďalej čo treba regulovať v štatúte Presne túto diskusiu sme vlastne mali už aj v poslednom legislatívnom období. Predseda navrhol určité opatrenia. Napríklad sa zvýšil sa počet e, hodín zo 40 na 42 hodín týždenne. E, tiež e, odchod do dôchodku 66 rokov. A ďalšia vec, ktorá tu ešte nebola spomenutá, Ehm, a to, že kariéra teraz už skončí e, na AD12. Čiže ak niekto bol e, vedúci jednotky, Jednoducho, ak sa niekto nestane riaditeľom po tom, čo dosiahol A12, tak vlastne kariéra končí na A12. Inak e, pre doteraz e, automaticky iš prechádzali z A12 na A13 a A14 a tieto sú najdrahšie e, kategórie a toto bolo zrušené, že automaticky sa z A12 prechádza na A13 a 14, takže trošku sme, aj keď sa to týka málo, Um, malého počtu pracovníkov, ale to má vplyv potom aj na, aj na dôchodok práve táto výška mzdy. A ja teda môžem povedať, že doteraz vlastne sa nikto nedostal do toho štatútu ako advisor alebo nejakého riaditeľa, tak aby mohol z A12 byť presunutý do A13 a 14. Takže my naozaj sa maximálne snažíme um, využívať eh, tých, ktorých tu máme. A možno, že sa to stalo v nejakom jednom či dvoch prípadoch, ale v v zásade máme túto dlhovú brzdu, a na tomto trváme. To je určite dôležité opatrenie, ktoré má naozaj veľký dôsledok, predovšetkým potom v čase, keď to bude mať vplyv na, tie, na výšku dôchodkov. Potom pán Tarant takisto sa venoval otázke parlamentáriám. Túto diskusiu o parlamentáriu sme už intenzívne viedli, ako to má fungovať, aký to má zmysel a podobne. A myslím, že teraz je už málo poslancov je toho názoru, že to je zbytočné. Máme tam 350 tisíc návštevníkov a, a sme už, myslím, že druhá alebo tretia atrakcia v poradí, teda v poradí atrakcií v Bruseli. A určite a je to aj z hľadiska nákladov, e, je to zaujímavé, takže My, takisto potom, pokiaľ ide o ďalšie e, miesta v iných krajinách, e, tiež v Berlíne, unter den Linden, kde kancelária, to je tiež výborné miesto. Ďalej sa tu hovorilo o bezpečnostných e, opatreniach, to je v poriadku, a potom o asistentoch že by tu mohla byť e, nejaká minimálna úroveň akreditovaných asistentov, teda minimálna mzda pre týchto asistentov. To bude treba aby diskutovať na predsedníctve. Potom pán Kristofúru hovoril, že je dôležité, aby tie prostriedky, ktoré máme, aby sa rozumne vydávali. Čiže to musí byť e, korektne využité prostriedky a e, bolo dobre, že sme napríklad v minulom roku nemali žiadnu kritiku aj dvora auditorov, e, takže to je takisto aj pozitívny výsledok našho úsilia. Ďalej pán Negresku sa venoval opäť otázke Rumunska a že aktuálny e, predpis, ktorý sa týka e, mzdy lokálnych asistentov v krajinách, e, že to je 1500 eur bruto. Ja, to, ja s tým nesúhlasím. Ja som o tom už hovorila na predsedníctve, pretože v prípade vyššej kvalifikácie, ktorú človek potrebuje, je voči niektorým poslancom v niektorých členských štátoch príliš diskriminujúce a že toto by bolo treba preskúmať a podľa mňa by bolo treba v budúcnosti k tomuto pristupovať flexibilnejším spôsobom. Potom ešte bolo tu viacero otázok E, pokiaľ ide o A12, o tomto som už hovoril, čiže týmto výrazne ušetríme, že sa to končí na A12, predovšetkým v čase, keď stále viac e, pracovníkov bude dotknutých e, týmto pravidlom. Pokiaľ ide o dom európskej minulosti, z našich my sme maximálne obmedzili náklady a súčasné náklady boli dohodnuté v roz, s rozpočtovým výborom na úrovni 2011-2012. E, nie sú to výdavky, ktoré sú navyše, ale pretože všetci e, zamestnanci, ktorí sú v Dome európskej histórie, tí vlastne boli len e, presunutí z iných postov, čiže nevznikli to ako nové pracovné miesta. Takže my sme mohli použiť tieto výročné výdavky nie sú výdavky na tieto osoby navyše, takže ďalej, pokiaľ ide o dlhodobú e, vypočítanosť oprávnenosti jednotlivých e, nákladov, Predsedníctvo sa takisto venovalo otázkam tej strednodobej stratégie pre budovy. Máme tu pracovnú skupinu pre budovy. Aj podpredseda Wieland eh, pre, urobil návrh, ktorý by nám mohol umožniť pripraviť eh, preciznejšie postupy z hľadiska vývoja nákladov na budovy v budúcich rokoch. prípade penzí. To Myslím si, že bol tu ten bývalý um, dobrovoľný penzíny e, fond a ten takisto musí byť e, zohľadnený aj v rozpočte. Ďakujem a k tomu predbežnému tomu predmierovaniu. Dohodol som jeden termín. Dohodli sme sa na termíne s spravodajcom túto stredu Mm, neviem, či aj podpredsedovia súhlasia, potom by sme mohli sa presne dohodnúť, že kedy bude ktorá schôdza. Si j'invite notre rapporteur. Nech sa páči, mm, pán spravodajca, urobte závery z tejto veľmi bohatej výmeny názorov a ktorá bola aj veľmi prínosná. Ďakujem, pán predseda. Veľmi stručne keďže pán generálny tajomník odpovedal takmer na všetky otázky či pripomienky členov výboru. Z tejto výmeny názorov by som ja vyviedol tri závery. Poprvé, myslím si, že by sme v našej budúcej diskusii medzi našim výborom a predsedníctvom dávať do opozície to, alebo tých ktorí chcú dať viacej e, financí EP a tí, ktorí by menej, aby sme mohli čestne realizovať kompetencie v zmysle Lisabonskej zmluvy. Všetci tieto kompetencie chceme splňať. Po druhé, skonštatoval som, že vo väčšine tých orientácií, ktoré som navrhol, je konsenzus Nástejím na tom, že predtým, než sme začali tieto rokovania, skôr než začneme, budem potrebovať vedieť, pretože my čo skoro budeme rokovať s predsedníctvom, tak potrebujem vedieť, či veľké priority, tak ako boli stanovené, a tie cifry, ktoré navrhujem, majú podporu nášho výboru. Vysvetlím. Veľmi jednoducho. Stanovili sme ciele a priority, ale nič som nepovedal o úsporách. Ani jedno jediné slovo. Nenavrhol som ani len jednu jedno opatrenie zníženia výdavkov. Hovorili sme len o prioritách, ktoré stále prinášajú navýšenie rozpočtu. Je jasné, je jasné, že budeme musieť urobiť aj úspory a vysvetlím to takto. Ak potvrdíte môj návrh, aby bežné e, výdavky neprekročili tých 1,9 zatiaľ čo tajomník navrhuje 3,9 tak máme 21 miliónov eur, ktoré treba usporiť. To je mechanika, to je matematika. Ja od toho môžem odratať časť, ktoré sú už zarozpočtované v návrhu generálneho tajomníka, ako je bezpečnosť budov, bezpečnosť IT systémov a tak ďalej ale len tak približne je stále ešte 15 miliónov eur, ktoré budeme musieť usporiť. A budeme v takejto situácii a hovorím to tu ale veľmi pokojne. Čím budete chcieť navyšovať, keď vychádzame z týchto počtov, ak budete chcieť viacej navyšovať tie príspevky na sekretariát, pretože príspevky príspevky na sekretariat išli ďalej, tak budeme musieť aj toto ešte dodať k tým potrebným úsporám. Takže budeme v kľúčovom momente týchto rokovaní. Myslím, že ostatné vyriešime relatívne rýchlo. A to ten kľúčový bod miera alebo suma navýšenia príspevku na sekretariat, ak chcete ostať na 1,9, tak čím zvyšíte niekde inde, budete musieť znížiť inde. Nemôžeme tu robiť zázraky. Takže si myslím, že všetci by sme sa mali snažiť eh, aj delegácia EP a tak ďalej, skôr než budeme rokovať v predsedníctve, tak ja by som navrhol opatrenia, úspor, ktoré sú absolútne nevyhnutné, ak chceme ostať v tomto rámci. Čím sa bude e, zvyšovať ten príspevok na sekretariat, tým budeme musieť viacej e, stiahovať a uťahovať iné položky. To je jednoducho matematika. A tých 21 miliónov, tých 7 miliónov, ktoré by som už dal do výnimočného rozpočtu, ešte stále je tých 15 miliónov potrebných úspor. A to bude výzva týchto rokovaní každý bude musieť pristupovať k tomu veľmi zodpovodne. Nehovorím, že sa dohodneme, a respektíve nepochybujem, že sa dohodneme, ale musíme to dosiahnuť v tom, na tej úrovni tých, takého spravodlivého obchodu, použijem takúto e, biznis terminológiu. Ďakujem, pán spravodajca, hovorí pán predseda. Spomenuli ste teda, tu bol ten návrh rozpočtu na rok 2016. Vrátime sa k mandátu počas schôdze koordinátorov. Tá bude hneď po skončení tejto schôdzy. Chcel by som veľmi rýchlo potvrdiť dátum predzmierovania s predsedníctvom, pretože hlasovanie, indikatívne hlasovanie je naplánované u nás vo výbore 16. apríla, 27. apríl. Schválenie návrhu predbežných odhadov a 27-28 apríl finálne hlasovanie v našom výbore a na plene koncom apríla takže ten harmonogram je veľmi nabitý. A 16. apríla sa budeme musieť ako výbor vyjadriť a ja si želám, aby to predzmierovanie mohlo začať dostatočne skoro, aby sme zblížili stanoviska. Ak sú veľké rozdielne názory. Poďakujeme našim hosťom za to, že boli dnes medzi nami. Ďakujeme za ich vyhlásenia. za objasnenia prípravy tohto rozpočtu. Ďakujem páni podpredsedovi a pán generálny tajomník. A très bientôt. Monsieur le Président. Au revoir, Gentil. Au revoir. À bientôt. Bien, nous allons aborder maintenant. A teraz ideme na návrhopravného rozpočtu číslo 2 na rok 2015. Súvisí to s revíziou viacročného finančného rámca. A pani Guardia Sabal má slovo, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Veľmi už meškáme v programe, tak len dve vety. Súvisí to so zmenami VFR na rok 2015. A to preto, že sa oneskorilo spustenie mnohých projektov v kohezných fondoch, pretože ten VFR sa neskoro schválil len pripomínam, že je tam jeden odsek v tomto návrhu, kde hovoríme, že absolútne súhlasíme s tým, že všetky nepoužité prostriedky idú do 2015, pretože chceme maximálne využiť tieto prostriedky, ale znovu to isté posolstvo, znovu tá zväčšujúca sa obava s problémom pladieb a že to oneskorenie realizácie nesie potom aj oneskorenie pladieb v roku 2015 a neskôr. To je všetko. Merci, madame le rapporteur général. Ďakujem všeobecnej spravodajkyni. Kto sa chce vyjadriť k tomuto bodu? Si? Monsieur Miresan. Thank you, chairman. Um, a very... Pán Miresan, ďakujem, pán predseda. Veľmi stručne za našu politickú skupinu. Samozrejme, tu bolo vítané rozhodnutie komisie. Je to právna povinnosť v rámci VFR. Chcem zdieľať to, čo povedala spravodajkyňa o potenciálnom dopade fondom na, dl- do, na dlhodobú situáciu s platbami. A rád by som takisto vzniesol obavu, ktorá sa týka viazaných rozpočtových prostriedkov Mnohé členské štáty si všimli, že na rok 2015 sa záväzky takmer zdvojnásobilo. A komisia môže byť, možno by mala byť prúžna vo svojom prístupe, keď sa zabere takýmito vecami a tak, takéto niečo by sa nemalo stať, takéto zvýšenie. Ďakujeme. Pán Olbricht. Pán predseda, ja by som chcel zdôrazniť, že tu máme dve paralelné, dva paralelné postupy a to bolo veľmi dôležité spomenúť na začiatok. Jeden postup je zmena rozpočtu v roku 2015 a to máme aj v texte revízia viacročného finančného rámca, to, čo robíme s kolegyňou poslankyňou paralelne. Pravdepodobne je to oddelené, ale Zároveň tu ide o komplementaritu medzi týmito dvoma tematikami. A prečo? Pretože je to vo viacročnom finančnom rámci. V nariadení OVFR je možnosť presunúť záväzky, ak kooperačné programy nie sú pripravené. A máme tu tri skupiny operačných programov, ktoré sú pripravené a tie, ktoré sú takmer pripravené, automaticky prechádzajú na rok 2015 a tie, ktoré nie sú pripravené a tie, ktoré nerozbehneme. Nie je tu len problém z roku 2015, ale problém aj s operačnými programami, pretože pravidlo N plus 3 tu hrá dôležitú úlohu. Otázka je, kde je počiatočný bod, kde sa začína. Dôsledok zmeny VFR nie je len pre rok 2015, ale sa to tu spomenulo aj v nariadení o VFR, ale sa to týka aj roku 2016 a 2017 v závislosti od toho, ktorý fond. Preto sa teraz pokúšame pri návrhu opravnom rozpočtu, zároveň revidovať VFR, aby sme uľahčili implementáciu politík počas daného obdobia. Nemôžeme povedať, že sa to nedá. Mali by sme to urobiť takto, aby sme zrychlili proces. Ďakujem. Táto situácia je naozaj špeciálna. Všetci chceme stimulovať investície, to je zrejme, aby sa potom nakopol hospodársky rast. A VFR, ktorý sme schválili na roku 2013 a o ktorom sme hlasovali trošku neskôr, Trvalo nám takmer 18 mesiacov zadefinovať procedurálne postupy a operačné programy, ako keby sa nám tie programy, ako keby nám zdorovali, vspierajú sa fungovaniu Európskej únie. My musíme bojovať a to, čo sme sa zaviazali splatiť v roku 2014, tak už sa dostane do záväzkov v roku 2015 a potom sa rok 2015 bude rátať ako dvojnásobný rok. Budeme v takom paradoxe, že Junckerov plán, ktorý má stimulovať investície a to, čo bolo na to pridelené v roku v FR, jednoducho sa strašne dlho rozbieha. Takže spravodajkyňa nemá už k tomuto poznámky. Pozmejúce návrhy sa budú predkladá do 25. marca a hlasovanie vo výbore pre rozpočet bude 16. apríla a stretneme sa na plenárke 29. apríla pri hlasovaní o návrhu opravného rozpočtu na rok 2015. A teraz prechádzame k ďalšiemu bodu, bod číslo 6, Európsky fond na podporu prispôsobenie sa globalizácii. firmy Mori Ducro, Francúzsko, na pán Denato má slovo. E, Franc, z Francúzska priatelia zo firmy Mori Ducro e, musia prepustiť vyše 2000 zamestnancov, ktorí by mohli podstúpiť rekvalifikáciu už v roku 2011. Táto firma bola druhým najväčším operátorom vo svojom odbore, vo svojej branži a vyrábala 5500 vozidiel denne. Potom sa doprava spomalila medzi rokmi 2007 a 2012 klesla o 21% na e, doprava týmito autami. To znamená, že sa znižil dopyt po týchto vozidlách a zvýšilo sa zvýšili sa celkovo platy a táto firma bohužiaľ zbankrotovala. Bol tu konkurs, konkurs a 26. novembra po konkurznom konaní. Od maja táto firma už neexistuje. Išlo tu o to, aby sa znova zamestnalo 2107 zamestnancov. Niektorí sa zamestnali, iní zostali na dlažbe a 2800 to ďalších ľudí, ktorí súvisia s touto firmou, súhlasili s tým, že príjmu prácu, ktorá im bola ponúknutá v rámci globalizačného fondu. Francúzsky štát odfinancoval všetko vopred, predfinancoval túto pomoc a ministerstvo práce vynaložilo na to prostriedky. A teraz potrebujeme preplatiť tieto prostriedky. Chce sa niekto vyjadriť? Nikto? Ak nie, ďakujem pán Denadnon za túto prezentáciu. Je to iba výmena názorov. Termín na pozmeňujúce návrhy 23. marca. Budeme hlasovať 1. apríla. Nie 31. marca, to bude ten seminár 1. a 15. apríla na miniplenárke v Bruseli budeme hlasovať o tomto opatrení, o tejto mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii Mori Ducru. A teraz Európsky sociálny fond, zmena nariadenia. Máme tu návrh zmeny podmienok financovania. Ide tu o iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí. Je to iniciatíva, ktorá sa rozbehla na konci roka 2013 potom bola upravená v nariadení, ktoré bolo trošku možno príliš uvážlivé, pretože predfinancovanie sa obmedzilo iba na 1% odhadovaných výdavkov a potom sa to zvyšlo na 1,5% pre tie členské štáty, ktoré podliehajú programom Teraz ide o to, aby sa zvýšilo predfinancovanie na 30 to je dosť vysoký skok na 30 ale za podmienky, že dotknutý členský štát bude schopný vynaložiť aspoň 50 týchto výdavkov za prvých 12 mesiacov, to znamená štát do toho vloží 50 Toľko základné podmienky preto, aby členské štáty urýchlili celý postup Rada, ktorá sa takto vyjadrila, ktorá si to prijala, a to je jedna vec. A my sme mali názor, že by sme mohli predložiť správu na základe článku 53 k tejto veci. Poverili ste mňa, aby som bol spravodajcom a moje poznámky k tomuto sú následovné. Aby takéto opatrenie mohlo plne fungovať v dotknutých štátoch, je dôležité, aby sa urobili potrebné štrukturálne reformy. Okrem toho sa domnievam, že je tu možné motivovať k mobilite. Ak v predmetnom členskom štáte je mimoriadne vysoká miera nezamestnanosti a tieto prostriedky, tento fond bude vyhradený iba istému geografickému sektoru, kde, kde je príliš vysoká miera nezamestnanosti mladých, to sa týka 25 hranica, ktorá bola stanovená je takáto. A ak teda v danom regióne je nedostatok pracovných príležitostí, bolo by dobre motivovať mladých ľudí, aby sa presťahovali do tých regiónov, kde je väčší potenciál pre zamestnancov. Tu by som chcel využiť priestor a povedať vám i to, že si prajem, aby sme mohli rozbehnúť pilotný projekt, ktorý sa týka učebných odborov v Európe. Máme program Erasmus pre študentov, máme opatrenie pre učňovské školstvo, ale tí učni, ktorí sa zúčastňujú na mobilite, väčšinou idú na pár týždňov do zahraničia, ale tu by šlo o to motivovať ich, aby šli niekam aspoň na rok. A aby začali pracovať v inej krajine. Je nepopierateľné, že krajiny, ktoré urobili štrukturálne reformy a ktorých hospodárstvo je konkurencieschopné, dokážu rýchlejšie znižovať túto škandálnu nezamestnanosť mladých a krajiny, ktoré majú dobré učňovské školstvo, to sú práve krajiny, ktoré vytvárajú podmienky vstupu na trh práce a v týchto krajinách sú podmienky ako si lepšie než v krajinách, kde učňovské školstvo ešte je v plienkach. Toľko z mojej strany. Ide tu o výmenu názorov. Kto by sa chcel vyjadriť tejto téme? Nevidím nikoho. Nikto nežiada o slovo, takže termín na predkladanie pozmenujúcich návrhov je 17. marec 2015 na poludne. 1. apríla budeme hlasovať a 16. apríla výbor EMPL, ktorý je gestorským výborom, výbor pre zamestnanosť, ten bude hlasovať 16. apríla. A teraz v bode 8 má slovo pani spravodajkyňa Liad Niriada. Je to správa z vlastnej iniciatívy možnosti ekologického rastu pre malé a stredné podniky. Pani spravodajkyňa tu dnes nie je. Skupina GUE by mala nájsť náhradničku. Neviem, či GUE našla náhradníka alebo náhradničku za pani Niriada. Je tu niekto, kto by nahradil pani spravodajkyňu v tomto bode? Spravodajkyňa žiada, aby rozprava k tejto iniciatívnej správe bola otvorená tak, aby malé a stredné podniky, ktoré by si prijali, aby všetci, ktorí sa chcú vyjadriť, ktorí majú na toto názor, aby všetci sa mohli vyjadriť. Oboznámili ste sa iste s jej správou. Chcete sa k nej vyjadriť? Nevidím nikoho že by dvihal ruku. Ešte upresním, že pozmeňujúce návrhy treba predložiť do 19. marca. Hlasovať vo výbore pre rozpočet budeme 1. apríla. Áno, pán Torvald sa chce vyjadriť, nech sa páči. Ďakujem pekne. myslím si, že niektoré z formulácií, ktoré sú v správe, aby som to povedal trošku také vágne, a my sme už e, aj kontaktovali dnes jej e, kanceláriu, len aby sme trošku tie formulácie boli záväznejšie, alebo aby trošku viac hovorili o samotnom probléme. To bolo asi všetko z mojej strany. Ďakujem. I Le vote en commission des budgets interviendra le 1er avril et la commission saisie. Ďakujem pekne. Takže hlasovanie potom bude 4. apríla. Pán Denano, by ste pripravili správu o ekonomickej územnej e, kohezii únie. Nech sa páči, máte slovo. Áno, ďakujem pekne. Ja som skonštatoval, že aké významné sú štrukturálne fondy e, na území. Ja to veľmi dobre ovládam, pretože som takisto aj županom a viem, že štrukturálne fondy hrajú veľmi dôležitú úlohu v prípade um, so, v prípade soci- hospodárskej sociálnej súdržnosti a je to dôležité pre celú Európsku úniu a pre zamestnanosť a je pravda, že FEDER, ten sociálny fond a fond regionálneho rozvoja, keby neexistovali, tak by došlo ešte k väčšej nezamestnanosti a možno ešte k vyššiemu či väčšiemu úpadku výroby. Takže Vždy tu existuje určitý časový posun medzi odsúhlasením niečoho a realizáciou niečoho a táto politika súdržnosti, teda kohezná politika je teraz predmetom prehodnocovania. Pokračujeme síce v nej, ale sú určité nové politické orientácie v tejto politike a cieľom je aj podporovať eh, vedu, výskum, inovácie, rozvoj, vzdelávanie takisto aj bez uhlíkovú ekonomiku, boj proti nezamestnanosti, sociálnemu vylúčovaniu a takisto pomáhať malým a stredným podnikom, pretože vieme, aké je dôležité pre malé a stredné podniky, by hrali v Európe zásadnejšiu úlohu v, Európs- v hospodárskom rozvoji na danom území. Ale je pravda, že táto nová kohezná politika aj znamená plniť tie tzv. 3S, čiže aby išlo o inteligentnú udržateľnú stratégiu pre regióny a tie regióny, ktoré vo Francúzsku poznám, tie aj na to s tým počítajú, pretože všetky regióny zvažovali, že aký vývoj by bol najlepší pre ich územie a takýmto spôsobom ma je to pre nich veľká perspektíva, veľmi dôležitá tá vec, pretože im pomáha zmenšovať rozdiely medzi regiónmi a to je taká dosť podstatná podpora z Európy. A mne, ja som rád teda, že sa nám podarilo zaviesť tie tzv. E, prechodné regióny. To sú regióny, ktoré ešte nie sú považované celkom za rozvinuté regióny, ale ešte nie sú, alebo už, už nie sú v kategórii tých najmenej rozvinutých. Tak tým takisto treba pomôcť. Ďalej naozaj priorita fondov zapadá aj do investičných plánov, pretože je, podstatné podporovať investície a e, je za tým všetkým zaujímavá stratégia, ktorá by chcela podporovať predovšetkým investície a takisto e, sústrediť financie týmto smerom a potom aj je dôležité merať úspech týchto politík predovšetkým v mestách, ktoré tieto príspevky potrebujú najviac a preto je treba zapojiť všetky zúčastnené strany, ktorým záleží na hospodárskom, sociálnom a územnom rozvoji. A dnes máme 28 partnerských um, návrhov, partnerských dohôd, ktoré boli predložené komisii a Dá sa, že ten rozpočet viac menej zohľadňuje naše očakávania. Takže ja by som chcel zdôrazniť základné veci. Je treba dbať na to, aby justičný plán, ktorý navrhuje Jean-Claude Juncker, aby skutočne sa opieral o princíp adicionality. Druhý aspekt je že tak ako sme často hovorili aj tu v tomto výbore, že otázka nezaplatených faktúr, tá sa stále opakuje v politike súdržnosti, teda v povednej politike to musíme vyriešiť už raz navždy. je treba apelovať na komisiu a na radu, aby naozaj plnili svoje záväzky v tejto oblasti. A ďalej, keď analizujeme pozitívne aspekty analýzy, keď analizujeme pozitívne aspekty reformy, tak si treba povedať, že áno, je dobre, že koncentrujeme zdroje na obmedzený počet priorít, lebo tu máme prímorské regióny alebo horské regióny a medzi nimi sú rôzne klimatické rozdiely a rôzne iné rozdiely, čiže je treba zabezpečiť určitú flexibilitu pre tieto regióny, aby mohli čerpať prostriedky zo štrukturálnych fondov. Ďalej by som chcela zúrazniť ešte jednu skutočnosť a to, že makroekonomické kritéria a makroekonomická kondicionalita, tak ako to tam bolo uvedené, to je dosť neúnosné. Pretože tu by regióny museli plniť makroekonomické podmienky. Takže bolo by dobre, keby tento ukazovateľ nebol zahrnutý. A je treba zrevidovať toto aj z pohľadu vlastných zdrojov a platieb rozpočtu. Pretože to všetko má veľký vplyv a dopad na politiku, na koheznú politiku. Takže ďakujem pekne a som ochotný zodpovedať nejaké otázky. Predseda sa pýta, či niekto sa hlási o slovo. Pán Fernández. Len stručne, pán predseda. Myslím, že sú tu aj vidiecké operačné programy v rámci koheznej politiky, ktoré čakajú na implementáciu a to je určitý impuls. A je dôležité, aby e, začali čo najskôr fungovať. A teraz, e, pokiaľ ide o... My dúfame taktiež, že nedojde k žiadnym eh, oneskoreniam alebo pochybnostiam z hľadiska týchto platieb. Je veľmi dôležité pochopiť, že kohezná politika je niečím, čo prispieva nielen na výstavbu infraštruktúr, ale pomáha to aj firmám eh, zabezpečiť určitý trvalý udržateľný rast. Eh, tiež to pomáha sociálnej kohezii a aj s teritoriálnou koheziou tieto veci idú ruka v ruke. A takisto to má vplyv aj na tvorbu pracovných miest. Ďakujem pekne, pán Fernández, teraz pani Vanna. Ďakujem pekne, pán predseda. V mene politickej skupiny dovolte, aby som poďakovala spravodajcovi za toto stanovisko, ktorá i podľa nás ide správnym spôsobom a jedným základom pre diskusiu. Osobne vzdelame e, to, čo e, sa týka významu koheznej politiky, osobitne v kríze a dôležitosti týchto investícií a tiež aj pokrať o makroekonomickú kondicionalitu, to takisto môžeme podporiť. My ako zelení máme ešte určité um, ťažiskové body, ktoré sú pre nás dôležité a my sme pripravili aj pozmeňujúce návrhy, napríklad, že je treba aj v kohoznej politike podporiť ten princíp partnerstva, aby e, sa um, aby došlo k partnerstvu civilno či súkromno-verejným partnerstvám. To treba podporiť aj keď chceme, aby došlo o lepšiu implementáciu investičného plánu. Myslím si, že sa o tomto aj tak diskutuje, takže môžeme to tam zahrnúť a myslím si, že je dôležité aj v našej, eh, našej politickej skupine, čo je dôležité, je otázka green economy v oblasti zamestnanosti. Um, Čiže je dôležité, aby aj určité percento dostatočné bolo z koheznej politiky na, politik, na boj proti zmene klímy, pretože to vytvára tiež pracovné miesta. Potom tiež sa e, hovorí e, o väčšej transparentnosti, budovanie kapacity a boj proti korupcii, lebo to je na báze e, toho, čo povedal súdny dvor. To podporujeme, ale celkovo si myslíme, že správa ide správnym smerom a toto podporujeme. Predseda, ďakujem. Teraz pán Omarží. Pán predseda, ďakujem. Mene mojej politickej skupiny by som ocenil kvalitu návrhov kolega Dnanosa. Obmedzím sa na niekoľko poznámok. V poslednom volebnom období sme rokovali o celom nariadení o politike súdržnosti a tieto opatrenia sa stabilizovali až do roku 2020. Ja som, sa, ja som bol súčasťou rokovania o CPR a venovali sme sa makroekonomickej podmienenosti. Teraz je to už rozhodnuté a odteraz treba pracovať na tom, aké budú perspektívy po roku 2020. Treba to urobiť teraz, pretože šiesta správa o kohezii nám hovorí, že ciele kohezie ustúpili hlavne od obdobia roku 2008, teda ekonomickej krízy. To znamená, že musíme prestať s niektorými prejavmi, ktoré oslabujú regionálnu politiku. To je jediná veľká politika solidárnosti pretože niektorí hovoria, že tieto fondy sa zle využívajú. Politika solidarity, áno, súdržnosť to je aj účasť na cieľoch e, v oblasti ekonomického rastu s významnými investíciami vo všetkých regiónoch. K, tých, k tým platbám sme už povedali, nič sa nevyriešilo udržateľne a dlhodobé. Vieme, že okolo roku 2016 2017 v polovici programovacieho obdobia je tu riziko, že znovu e, bude veľa nezaplatených faktúr a na konci programovacieho obdobia bude situácia, ktorá sa môže stať nezvládnutelná. To je len veľmi stručne, pretože už máme veľké oneskorenie. Žiadne iné žiadosti o slovo. Pán Denano, Všetky vystúpenia išli v tomto e, smere a očakávam vystúpenia a pozmeňovacie návrhy od všetkých kolegov. Ďakujem. Pán Depre, veľmi stručne, pán predseda. Správa pána Geresa, ktorý sa ospravedlňuje, že tu nemôže byť dnes medzi nami nepredstavuje žiadny špecifický problém. E, ide o financovanie rozvoja, tam sú len kompetencie nášho výboru. Tu by som spomenul tri dôležité. Žiada, že pri predbežnej revízii VFR aby sa brali do úvahy navýšenie potreby štrukturálne potreby humanitárnej pomoci. Ja si myslím, že je to priateľné pre všetkých a tiež zdôrazňuje, že v rozpočtovej oblasti aby sme bez meškania mohli riešiť dramatické problémy humanitárnej pomoci, sa treba ubezpečiť, že e, platí princíp parity medzi záväzkami a platbami v rozpočte Európa žiada od EÚ a členských štátov, aby sa znovu zaviazali, že budú rešpektovať 0,7 HDP pri financovaní rozvojovej pomoci. To je všetko, pán predseda. Myslím, že politické skupiny by bez ťažkosti mohli túto správu schváliť. Person. Nikto sa nechce vyjadriť. Ďakujem, pán Depre, že ste nahradili pána Gerensa 0,7%. Áno, to je pekné e, ako retorika, ale vieme, že členské štáty sú v ťažkej rozpočtovej situácii a v kríze, takže bude len veľmi ťažko pre niektorých rešpektovať tento záväzok a len ťažko to zase upokojiť tie migračné toky. Skončili sme so správami a teraz môžeme hlasovať pre prevody, e, je to menovité hlasovanie. Pour le fond d'adaptation à la globalisation. Pre e, fond mobilizáciu fondu na prispôsobenie sa globalizácii je to správa pána Kristosa a týka broadcastings odsek 7. Bohužiaľ tlmočníci nemajú hlasovacie zoznamy. Kompromis A. Kto je za? Zvihnite prosím ruky. Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. Odsek 8a, číslo 2. Spravodajca je za, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Odsek 8b, číslo 3. Spravodajca je za. Kto je za? Je to schválené. Odsek 9a. Číslo 4. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Je to schválené. 9b. Číslo 5. Kto je za? Proti. Zdržali sa schválené. 9C číslo 6, kto je za? Proti? Zdržali sa? Je to schválené. Číslo 7 je pokryté kompromisom A. 9E číslo 8, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa 9F. Kto je za? Nikto sa nezdržal a k celému elektronicky. Otváram hlasovanie. Všetci hlasovali. Zatváram hlasovanie. 29 za a traja proti. Stále je to fond prispôsobenie sa globalizácii a týka publishing activity. Spravodajcom je pán Kristoforu. Mhm. Odsek 5, číslo 1, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Odsek 7, kompromis A, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Odsek 8A, číslo 2, spravodajce je za, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Odsek 8b, číslo 3. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Je to prijaté. Odsek 9a, číslo 4. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Odsek 10a, ale toto je pokryté kompromisom A. Odsek 10b číslo 6, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Odsek 10c číslo 7, kto je za? Proti? Zdržali sa? 10D 8, kto je za? Proti? Zdržali sa? A o celom texte v pozmenenom znení Menovite otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to schválené 30 za a traja proti. A ideme na správu Lufthansa Technik. Je to stále fond prispôsobenie sa globalizácii. Pán Denano, máte nejakú pripomienku? Len chcem upozorniť, že moje hlasovacie zariadenie nefungovalo. Lufthansa Technik, pán Negresku je spravodajca. Odsek 1 číslo 2, kto je za? Proti? Poprosím vás, aby sme to urobili menovite. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to eh, prijaté 17 za 16 proti. Bolo tam rozdiel jedného hlasu číslo 3. Kto je za? Proti? Myslím, že je to schválené. Ale Nevyrad, nevidel som tých, eh, ktorí sa zdržali. Dobre, je to schválené. Jedna číslo 4, kto je za? Proti? Chcete si to overiť? Číslo 3. Prešlo to Jednotka bola urobená menovite, trojka sme išli e, rukou a väčšina tam bola. Nie. Číslo 1 je na konci pozmeňovací navrh. Číslo 1 je na konci. ospravedlnite sa, ale socialistický hlasovací zoznam. E, no, dobre sme vás nepočúvali a teda tie názvy pozmeňovacích návrhov číslo 2 sme za, logicky, pretože je to náš autor. Číslo 3, áno, ako to vidíte. Dobre, to tiež prešlo. Číslo 4 tiež. 5, odsek 6a, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. 6a, číslo 6, 6 to je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Odsek 7, číslo 7, kto je za? proti, zdržali sa, prijaté. 7b číslo 8, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 8a číslo 9, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 8b číslo 10, kto je za, proti, Zdržali sa? Nik. 8C číslo 11. To je za. Proti. Zdržali sa? Prijaté. 9A číslo 12. Kto je za? Proti. Zdržali sa? Prijaté. Odsek 10 číslo 13. Kto je za? Proti proti. Overíme si to elektronicky. Otváram hlasovanie. Všetci hlasovali, uzatváram hlasovanie. Je to prijaté. Odsek 10 a číslo 14. Kto je za? Proti? Zdržali sa? prijaté. Úvodné ustanovenie D, číslo 1, pozmeňovací návrh, kto je za? Overíme si elektronicky. Uzatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. 15 a 17 proti a o celom texte znení pozmeňovacích návrhov. Ospravedlňujem sa pani Guardia Saval. Tým, že sme sa pomýlili pri hlasovaní, by som požiadala, aby sme znovu hlasovali o čísle 3, pretože nie som si istá, ako to bolo odhlasované. Nemôžeme vyhrať pozmeňovací návrh, ak sme pri ňom prehrali jednoduché číslo 3. Myslím, že bolo schválené. Il a été approuvé. Alors sur l'ensemble du texte. Takže hlasujeme o celom znení, znení pozmeňovacích návrhov. Menovite otváram hlasovanie. Nous votons sur l'ensemble du texte. Le scrutin est ouvert. Otváram hlasovanie. Všetci hlasovali. Uzatváram hlasovanie. Zdá sa, že nie. Teraz uzatváram hlasovanie. 28 za, 5 proti, je to prijaté. Pani Guardia Sabal. Rozpočet na rok 2015, tri správy. A globalizácia potrebuje transfery a na základe toho sa hlasuje. Menovite budeme hlasovať, ale môžeme to robiť blokovo o všetkých troch transferoch. Otváram hlasovanie. Všetci hlasovali. Áno, všetci. Uzatváram hlasovanie. Dobre, transfery e, sú odhlasované 33 a proti. Ostatné oddely tam nie sú žiadosti ani pre politiku nehnuteľnosti. Takže program sme vyčerpali. Má ešte niekto v rôznom nejaké otázky či pripomienky? Nie, tak uzatváram zasadnutie. Vyzývam koordinátorov, aby ostali v sále. pretože bude schôdza koordinátorov. Bon.